Dear colleagues, um... Drahé kolegyne a kolegovia, chcel by som veľmi opatrne začať eh, túto našu schôdzu, keďže minister tu už je, eh, len z istého rešpektu. Máme však na programe v bode 4 aj pani Konečnú, ktorá tu už tiež je, takže by som chcel začať. V prvom rade sa vás spýtam, či máte nejaké pripomienky k programu. There. You also know this meeting is web streamed and you already know the e Sme uh, streamovaní a, a iste viete, že vyšiel aj nový, nový newsletter. Tiež by som vás chcela poprosiť o schválenie uh, zápisnice z našej predchádzajúcej schôdze. Ak nebudú žiadne pripomienky do konca tejto schôdze, budeme považovať e, túto zápisnicu za schválenú. A teraz sa dostávam k bodu 4a, pretože tu nevidím pána Kolaja. E, budeme hovoriť o ochrane práv spotrebiteľov a ja by som chcela povedať, že pani Konečná ako spravodajkyňa k týmto rokovaniam by nám mohla povedať pár slov o tom, v akej fáze sa nachádzajú. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia. Ehm, prvý trialóg týkajúci sa reprezentatívnych eh, volieb bol tiež prvým trialógom bol zároveň prvým trialogom za chorvátskeho predsedníctva. Všetky tri inštitúcie zdôrazňujú prostredníctvom svojich zástupcov eh, to, že je potrebné ukončiť do konca chorvátskeho predsedníctva, teda do konca júna tohto roku tieto rokovania. Zároveň sa plánujú ďalšie tri politické trialógy medzi dneškom a májom a zatiaľ technická úroveň bude rokovať o texte a prvý technický trialóg sa uskutoční 23. Prvý. Na tom prvom politickom trialógu parlament prostredníctvom hlavných spravodajcov z Jury, pána Didiera, zdôraznil, že poprvé má silný mandát z prvého čítania, ktorý podporila výrazná parlamentná väčšina a že sa ďalej bude e, usilovať o vyvážené riešenie ehm, e, hľadanie vyváženého riešenia medzi záujmami firiem a spotrebiteľov. No a poďalšie, rada v rámci svojho všeobecného prístupu v, v ehm, návrhu vykonala jednu zmenu, teda split, rozlíšenie podmienok pre domáce a, a cezhraničné kvalifikované subjekty a rozlišovanie medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými žalobami. Spravodajca tiež zdôraznil, že parlament musí byť presvedčený, že tento systém bude fungovať spolu s požiadavkami, ktoré boli stanovené zo strany parlamentu na kvalifikované subjekty a komisia nám prislúbila v tejto veci podporu a isté záruky. Tiež je zjavné, že tak financovanie kvalifikovaných subjektov, ako aj samotných žalôb a transpozičná lehota pre vykonanie smernice budú dôležitými politickými otázkami v nasledujúcich rokovaniach, kde e, bude treba nájsť e, také riešenia, ktoré budú vykonateľné a pre všetkých akceptovateľné. Ja som v úzkom e, kontakte so svojimi tieňovými spravodajcami, všetko s nimi konzultujem a o nasledujúcich rokovaniach vás samozrejme budem podrobne informovať. Chcem poďakovať pani Konečnej za túto informáciu. A teraz poprosím pána Kolaju, či by nám mohol povedať o e, rokovaniach ohľadom e, správy proti šíreniu teroristického obsahu na internete. Áno, pani predsednička, samozrejme, prvý trialog sa konal 12. decembra 2019 a počas predchádzajúcich mesiacov sa podarilo dosiahnuť pokrok v mnohých bodoch, e, okrem iného e, hlavná prevádzkáreň a e, uchovávanie obsahu pre potreby justičného preskúmania a tiež otázka nakladania s takýmto nelegálnym obsahom. Diskusie pokračujú o veci určitých kľúčových pojmov, ako napríklad definovať služby spoločnosti, societal services a tiež ako kvalifikovať poskytovanie služieb v Únii. Definícia toho, čo zahrania teroristický obsah a teroristický, alebo teroristické trestné činy, je takisto predmetom definovania. Parlamentu zdôraznil, že je potrebné zosúľadiť túto, túto eh, definíciu s, so smernicou ehm, na boj proti terorizmu a my chceme tiež napríklad z definície vylúčiť e, rôzne iniciatívy na boj proti terorizmu, novinárskú činnosť a tak podobne. Ďalej, tak e, orgány ako aj, alebo teda činnosť orgánov e, dohľadu ako aj poskytovateľov bola predmetom diskusie a parlament tu um, trvá na tom, aby sa um, minimalizovali zásahy orgánov dohľadu. A teraz otázka hodnotenia. Správa alebo teda určitý harmonogram tejto správy bol tiež predmetom diskusie, ale zostávajú dve veci, ktoré treba dotiahnuť. Prvou je otázka e, cezhraničného e, vymazávania, cezhraničných výmazov, teda aj, aj e, súdnej pôsobnosti, aj reálneho vykonania a cieľom je samozrejme vymazať takýto obsah, pokiaľ sa objaví, ale nie je dohodnutý spôsob, ako to urobiť. A posledná vec, nie však najmenej dôležitá, sú filtre, teda e, povinnosť e, dôsledného dohľadu a aktívneho prístupu. Tu parlament e, znova potvrdil svoju pozíciu v tom, že legislatíva by nemala podporovať potlačenie týchto systémov. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca dáva slovo pánovi Švábovi, ktorý má otázku pán Šváb. Ja by som len chcel nadviazať na to, čo povedal pán Kolaja ako spravodajca pre túto smernicu e, proti teroristickému obsahu na internete. Komisia, ak teda e, navrhuje určitým horizontálnejším spôsobom riešiť všetky tieto regulačné legislatívne kroky, takže by som chcel vedieť, ako si pán Kolaja predstavuje, že by sme mohli takýmto spôsobom fungovať a on by bol vlastne len e, spravodajcom pre teroristický obsah. Či by sa to mohlo premietnúť do nejakého ohrozenia takéto, toho sektorálneho prístupu, ktorý máme teraz, ten takýto horizontálny prístup, čo navrhuje komisia? Pán Koleja, v akomkoľvek prípade my zatiaľ e, vidíme, že komisia ide takým smerom, že možno bude chcieť e, meniť aj smernicu o copyrighte, ktorá bola schválená v minulom volebnom období, ako aj nariadenia o boji proti terorizmu, o ktorom momentálne hovoríme v rámci trialógu. Teda e, my pokračujeme v diskusiách o zákone o digitálnych službách a chceli by sme toto všetko premietnúť do návrhu legislatívy. Čiže e, v tomto smere, ja dúfam, že to je odpoveď na vašu otázku. V tomto zmysle sa domnievam, že je treba dávať pozor na to, aby legislatíva na boj proti terorizmu bola kvalitná, pretože v konečnom dôsledku sa možno nebude um, týkať len nariadenia na boj proti terorizmu, ale toho, ako komisia bude konštruovať budúcu legislatívu, uh, teda osobitne zákon o digitálnych službách, respektíve akt o digitálnych službách. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúca. K tomuto nie sú žiadne ďalšie otázky. A tým sa dostávame presne v čas k bodu 5 nášho programu. Sme veľmi šťastní a poctení tým, že tu je pán Darko Horvat, ktorý je chorvátským ministrom pre hospodárstvo, podnikateľstvo a remesla. Je tu preto, aby nám povedal pár slov o programe chorvátskeho predsedníctva rady v oblasti, nad ktorou drží gestiu náš výbor. Ako, viete, ste, e, ako vy ste, viete, snažíme sa vždy e, takéto výmeny názorov štruktúrovať, takže dáme priestor ministrovi na možno 15-10 minút a následne dáme priestor e, členom výboru na otázky v poradí politických skupín, podľa politických skupín. Ja by som vás chcela už teraz poprosiť, aby ste dodržiavali vymedzený rečnícky čas. Môžete sa samozrejme rozhodnúť, ako si to rozdelíte, ale celkový čas na otázku a odpoveď by nemal presiahnuť 5 minút. Môžete to urobiť tak, že, dáte, že, že položíte svoju otázku, e, ktorá bude mať minútu, E, dáte priestor na 2,5 minútovú odpoveď a potom bude zase priestor 30 sekúnd na doplňujúcu otázku a 30 sekúnd na doplňujúcu odpoveď. Alebo si môžete vyhradiť na svoju otázku 2 minúty a necháte ministrovi 3 minúty na odpoveď, ale potom nebudete mať možnosť doplňujúcej otázky. Každý sa môže rozhodnúť, ako si tento rečnícky čas rozdelí. A bez ďalšieho zdržiavania teraz dám slovo pánovi Horvátovi. Veľmi pekne ďakujem za to, že tu ste. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani Desuter. Ja by som chcel poďakovať za tieto veľmi konkrétne inštrukcie a som si istý, že všetci budeme dodržiavať pravidlá, ktoré ste definovali. Vážené poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu, v prvom rade by som vám chcel zaželať veľa úspechov v novom roku 2020, ktorý podľa toho, ako sa rozbehol v prvých týždňoch, bude zrejme veľmi náročný, bude plný víziev. Pre mňa je veľkou cťou, že tu s vami dnes môžem byť na výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov. Vzhľadom k tomu, že témy, o ktorých chcem hovoriť, sú veľmi dôležité pre fungovanie Európskej únie, rovnako ako váš výbor. Chorvátske predsedníctvo e, sa teší na spoluprácu s no, vašou inštitúciou na budúcnosti Európskej únie na téma, ako je prehlbovanie jednotného trhu, ďalšie posúvanie hraníc ochrany spotrebiteľov a ja dúfam, že budeme dobre spolupracovať počas nášho pol roka v úlohe spoluzákonodárcov Európskej únie. Témy ako je jednotný trh, vrátanie ochrany spotrebiteľov patria k, k kľúčovým oblastiam pôsobnosti Chorvátskeho ministerstva hospodárstva, podnikateľstva a, e, a remesiel, e, pričom do pôsobnosti tohto ministerstva spadajú aj ďalšie veci v rámci fungovania chorvátskej vlády. Ja, by som chcel pripomenúť, že konkurencieschopnosť trhov je dôležitá pre vytváranie nových príležitostí a, na to, aby sme využili veľký potenciál európskych podnikateľov a zároveň ponúkli spotrebiteľom ochranu a blahobyt, ktorý žiadajú. Toto sú témy, na ktorých budeme pracovať a je to naša, sú to naše hlavné úlohy v rámci prvého prioritného piliera chorvátskeho predsedníctva, ktorým je Európa, ktorá sa rozvíja. To je slogan tohto prvého piliera. Táto priorita e, naznačuje našu, naše jasné zameranie na e, udržateľný rast a rozvíjanie jednotného trhu, zlepšovania, zvyšovanie konkurencie schopnosti Európskej únie, aj hospodárstva, zvyšovanie súdržnosti a konvergencie a boja proti klimatickým zmenám. Dámy a páni, eh, chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som spomenul aj ďalšie eh, hlavné priority chorvátskeho predsedníctva, eh, ktoré sme si stanovili na tento rok. Naša druhá priorita sa nazýva Európa, ktorá spája. To, to je slogan tohto druhého piliera priorit nášho predsedníctva. V tomto pilieri sa chceme sústredovať na dopravu, energetiku a digitálnu konektivitu, ako aj riešenie tých nadchádzajúcich digitálnych víziev. Európa, ktorá chráni, je ďalšia priorita, teda Európa, ktorá chráni svojich občanov, e, zabezpečuje svoju vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť a má komplexný prístup k problematike migrácie. Teda toto je naša tretia priorita. A štvrtá priorita, e, štvrtý prioritný pilier chorvátskeho predsedníctva na tento polorok sa nesie pod názvom Európa, ktorá je vplyvná vo svojom susedstve ehm, tým, že budeme podporovať ďalšie rozširovanie Európskej únie, ale aj globálne. V súlade s víziou tohto Európskeho parlamentu a súčasnej Európskej komisie. Drahé poslankyňa a poslanci, chorvátske predsedníctvo sa koná v časoch eh, veľkých zmien pre Európsku úniu. Máme začiatok nového inštitucionálneho a legislatívneho cyklu, ale zároveň, zároveň prežívame komplikované chvíle súvisiace s odchodom jednej z našich členských krajín. Hospodárstva musia čeliť špecifickým výzvam, ktoré súvisia s rapidným vývojom nových technológií a potrebou modernizácie fungovania podnikov, hľadania kvalifikovaných pracovných síl a udržateľných spôsobov financovania. To sú problémy, ktorým čelia podnikatelia. Toto sú všetko výzvy, ktorým budeme musieť čeliť aj my, ale v tomto očakávame úzku spoluprácu s vami, poslancami Európskeho parlamentu, pretože je našim cieľom dosiahnuť súlad v kľúčových otázkach. Cieľom je zabezpečiť, aby európske hospodárstva boli v čo najlepšej pozícii na, globálnom, na globálnej sfére. My eh, budeme pracovať eh, v zostave Rady pre konkurencieschopnosť. V kľúčových oblastiach sa budeme venovať otázkam jednotného trhu, politiky ochrany spotrebiteľov, politike e, jednotnej priemyselnej politike, respektíve jednotnej priemyselnej politiky a politike podpory výskumu a vývoja. Okrem e, teda formácie Rady pre konkurencieschopnosť, ktorá sa bude stretávať e, v Bruseli, sa bude konať aj neformálne stretnutie v Záhrebe kde budú ministri mať možnosť si neformálne vymeniť názory na e, témy, ktoré nás zaujímajú. Vzhľadom k tomu, že komisia plánuje oznámiť e, začiatkom marca nové iniciatívy. Ja by som teraz chcel spomenúť, že fakt, že, že chorvátske predsedníctvo tiež bude e, organizovať neformálny ministerský dialog o politike ochrany spotrebiteľa v Záhrebe, ktorý sa bude, trvať, ktorý sa bude konať 26. a 27. marca tohto roku. A jeho cieľom bude podporiť vzájomnú spoluprácu všetkých zainteresovaných a tiež zvyšovať povedomie o otázkach e, ochrany spotrebiteľov. Vážené poslanky a poslanci, naša budúca mhm. spolupráca e, zadefinuje výsledok e, našich snách e, vo všetkých spomenutých oblastiach, ktoré tieto výsledky budú mať priamy dopad na životy európskych občanov. My sa domnievame, že v tomto zmysle je dôležité, aby sme ďalej prehlbovali a posilňovali jednotný trh. A naše predsedníctvo sa bude sústreďovať na elimináciu neodôvodnených prekážok. Budeme sa snažiť vyhnúť vytváraniu nových a budeme sa snažiť zabezpečovať efektívnu implementáciu existujúcej legislatívy. Pokiaľ ide o jednotný trh, očakávame ďalej, že komisia predloží dlhodobý akčný plán lepšej implementácie pravidel jednotného trhu, ako aj analýzu regulačných aj mimo regulačných prekážok. Predsedníctvo ďalej navrhne prijatie záverov Rady o lepšej legislatíve a regulácii s návrhmi na to, ako zlepšiť e, metodiky a princípy, tak aby sa znížili náklady na súlad e, s legislatívou pre občanov aj podniky. S cieľom e, zvýšiť našu konkurencieschopnosť a posilniť udržateľný a inkluzívny rast. A keď sa teraz pozrieme na digitálnu oblasť, tu sú priority predsedníctva úzko prepojené so snahou vytvárať digitálne príležitosti a posilniť Európu ako svetového lídra, a to aj v oblasti umelej inteligencie. Európska únia má všetky predpoklady na to, aby sa stala lídrom v oblasti umelej inteligencie, avšak eh, na základe svojich vlastných hodnot a svojim vlastným spôsobom je potrebná spoločná snaha na to, aby sme maximalizovali dopad investícií na národnej úrovni aj na úrovni Európskej únie. Počas nášho predsedníctva budeme podporovať všetky aktivity, ktoré budú zamerané na posilnenie konkurencie schopnosti malých a stredne veľkých podnikov, o ktorých sa domnievame, že sú chrbticou naš, našej ekonomiky a zároveň kľúčom k rozvíjaniu jednotného trhu. A teraz, dámy a páni, by som sa s vami chcel podeliť o názor chorvátskeho predsedníctva na aktuálne legislatívne návrhy. Pokiaľ ide o program v oblasti jednotného trhu, chcel by som povedať, že chorvátske predsedníctvo plánuje úspešne uzavrieť rokovania o programe pre jednotný trh na základe výstupov e, z hodnotenia viacročného e, rámca, pričom by sme chceli tiež uzavrieť rokovania o programe pre jednotný trh s Európskym parlamentom. A preto predsedníctvo prizýva Európsky parlament, aby pokračoval v rokovaniach e, vo formáte trialógu, hoci aj niektoré ustanovenia sú zatiaľ v zátvorkách, čo je napríklad prípad, alebo je to prípad aj všetkých ostatných programov financovania. E, pokiaľ ide o spis, ktorý sa týka notifikácie služieb, chcem povedať toto. Pokiaľ ide o služby na vnútornom trhu, predsedníctvo je pripravené úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby riešilo všetky nedoriešené otázky a súhlasíme s parlamentom, že trh služieb je veľmi dôležitý pre jednotný trh. Ak dostaneme od rady mandát, budeme naďalej rokovať s Európskym parlamentom počas čtvrtého trialógu o smernici, e, ktorá e, upravuje postupy pri notifikácii. Pokiaľ ide o mechanizmus e, Eh, skupinových žalôb chcem povedať toto. V prípade politík eh, na ochranu spotrebiteľov bude chorvátske predsedníctvo pracovať na legislatíve na ochranu eh, kolektívnych záujmov všetkých európskych spotrebiteľov a budeme sa snažiť vytvoriť také postupy, aby bolo možné realizovať tieto kolektívne žaloby. A toto je veľ, veľmi dôležitý krok vpred pri zlepšovaní ochrany práv všetkých európskych spotrebiteľov Našim cieľom je dosiahnuť s Európskym parlamentom dohodu počas chorvátskeho predsedníctva a prvý politický trialóg už sa konal a to konštruktívnym a otvoreným spôsobom a sme veľmi radi, že je vzájomné želanie dosiahnuť dohodu v priebehu nasledujúcich mesiacov. Takže rátame s konštruktívnou podporou parlamentu pri ďalších eh, trialógoch, aby sme vedeli eh, čo najskôr dokončiť eh, tieto rokovania, pretože hm, tento spis je prioritným spisom pre naše predsedníctvo. Domnievame sa, že vyvážená dohoda je možná, ale musí to byť kompromis jednotlivých stanovísk. Nariadenie o tykovom schvaľovaní e, vozidiel. Pokiaľ ide o návrh e, nariadenia o emisiách v skutočných podmienkach prevádzky, 11. decembra 2019 Koreper dospel k dohode o e, rokovacom mandáte. Našim cieľom je začať politické trialógy s Európskym parlamentom a to čo najskôr, tak aby sme zabezpečili eh, solídny právny základ pre um, uplatňovanie faktorov konformity v prípade určitých znečišťujúcich látok. Eh, ďalšia téma je nariadenie o eh, poistení zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel. Fínske predsedníctvo dosiahlo a dostalo rokovací mandát v decembri. Naše predsedníctvo očakáva nasledujúce rokovania počas trialógov s Európskym parlamentom a dúfame, že sa podarí dosiahnuť dohodu počas prvého čítania. Vážené poslankyňa a poslanci, európsky e, občania spoliehajú na nás, pokiaľ ide o riešenie tých kľúčových otázok, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť Európskej únie v meniacom sa svete dneška. Nadchádzajúce obdobie bude veľmi náročné a ja verím, že vďaka vzájomnej spolupráci vo všetkých týchto oblastiach, o ktorých som hovoril, dosiahneme úspech. Takže rád odpoviem na všetky vaše otázky, tak aby sme začali našu spoluprácu týmto dnešným stretnutím. Chcem vám zaželať veľa úspechov v roku 2020 a dúfam, že sa môžeme tešiť na plodnú spoluprácu na všetkých spisoch, o ktorých som hovoril, na všetkých spisoch, ktoré sú dôležité počas nášho predsedníctva a dúfam, že budeme mať možnosť prediskutovať ich a niektoré z týchto spisov aj dokončiť. Ďakujem a teraz má slovo majú slovo zástupcovia politických skupín na prvé kolo otázok. Takže pán Šváb za EPP, prosím, máte slovo. Ja, Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán minister. V prvom rade vám srdečne ďakujem za návštevu v našom výbore a blahoželám k veľmi ambicioznému programu predsedníctva, ktorý ste nám predstavili. Myslím, že vy aj vaše kolegyňa a kolegovia v Rade ministrov ste odvedli vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o rokovania a súdržnosť eh, z oči oči Brexitu, ale spolu s kolegami máte aj dôležité témy eh, na rozdiskutovanie, kde zastávate veľmi odlišné pozície. A žiaľ, vo vnímaní, e, ako by Európa mohla fungovať, e, sú rozdiely teda medzi Záhrebom, Berlínom a Parížom a tu Bruselom. A to vnímanie je také, že členské štáty sa vždy vtedy radi dohodnú na nejakej európskej legislatíve, keď nemusia meniť nič na svojej domovskej legislatíve. Avšak ak sú potrebné zmeny, je to všetko podstatne náročnejšie, preto vás chcem povzbudiť, aby ste túto myšlienku e, trošku e, prezentovali aj e, svojim kolegom. Hovorili ste o prekážkach neopodstatnených v sektore služieb. No, neopodstatnené to je vždy z pohľadu Európskej komisie, e, pokiaľ ide o stiaženie tej cezhraničnej e, situácie. No a treba nájsť strednú cestu, čo určite nebude jednoduché, preto by ma zaujímalo, ako chcete definovať tie neopodstatnené prekážky. Potom ste spomenuli spis hromadných žalôb a chcem povedať, že s vašim predsedníctvom pod vedením našej spravodajky nie sme už teda mali e, rokovanie. Tu ide však o to, že členské štáty sa dohodli na tom, čo nemení ich vlastnú legislatúru. A to na európskej úrovni nemá zmysel. Nepotrebujeme 27 národných e, zákonov a ešte ďalší európsky. E, čo naozaj potrebujeme, ak chceme obstať v globálnej hospodárskej súťaži, a vy ste to spomínali, že to chceme, to je jednotnosť v Európe, aby teda advokátska kancelária z ďalekého východu alebo z USA si mhm. nemohla vybrať ten štandard v EÚ, kde advokáti najviac na tom zarobia a spotrebitelia sú na tom najhoršie. Preto chcem vás poprosiť, aby ste radu primeli k istým ústupkom voči parlamentu, pretože parlament veľmi jasne zastáva túto mhm. pozíciu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Šva. Pán minister, prosím. E, vážený pán Šváb, v prvom rade vám chcem poďakovať za vašu otázku. V podstate to bolo niekoľko otázok, ktoré ste položili. Ja sa pokúsim na ne odpovedať. a to v poradí, v akom ste ich položili. Otázka Brexitu, to je veľmi zložitá téma na diskusiu a takisto aj z hľadiska rokovaní. Už vlastne nehovoríme o Brexite, ale hovoríme o tom, čo sa stane po Brexite, ako sa k tomu postaviť, ako fungovať ako jednotná Európa, ako jednotný trh, keď jeden z členských štátov, a to e, práve veľmi vplyvný členský štát, už e, nebude viac súčasťou Európskej únie. Toto bude téma, ktorá bude predmetom diskusie a samozrejme príjmu sa závery na Rade pre konkurencieschopnosť. Takže rada je zodpovedná, táto rada je zodpovedná za konkurencieschopnosť jednotného trhu a členských štátov a som si istý, že sa budeme riadiť tými iniciatívami, o ktorých sa rozhodne na tejto rade. A pokiaľ ide o obdobie po Brexite, v súčasnosti o tom diskutujeme, snažíme sa dohodnúť jednotlivé stanoviská. Budeme sa k tomuto snažiť prispieť tak, aby sme dosiahli zosúladenie postojov. Počkáme však na závery rady a až potom príjmeme definitívne stanovisko. Pokiaľ ide o podnikateľov a najmä malé a stredné podniky a mikropodniky, na úrovni jednotlivých členských štátov aj e, celkového trhu Európskej únie sú metódy, ktoré používame tak v Chorvátsku, ako v Rakúsku, alebo v Nemecku a v iných členských štátoch na to, aby sme merali administratívnu záťaž pre podnikateľov a musím povedať, že v Chorvátsku už 4 roky implementujeme akčné plány s cieľom analyzovať platnú legislatívu a na základe tejto analýzy sa snažíme odstraňovať prekážky, ktoré znižujú konkurencieschopnosť našich podnikateľov. Na úrovni Európskej únie máme tzv. text, test pre malých podnikateľov. Všetci podnikatelia by mali podstúpiť tento test, aby bolo jasné, aká je legislatívna záťaž, administratívna záťaž všetkých nových legislatívnych návrhov. Musíme mať teda odvahu, aby sme si jasne povedali sami sebe aj podnikateľom, či postupujeme tak, aby sme sa vyhli novým prekážkam a či sa nám snaží znižovať administratívnu záťaž. Takže tento mechanizmus e, využívame v Chorvátsku a som si istý, že sa môže takisto použiť na európskej úrovni. A takisto sa domnievam, že tento prístup nám môže pomôcť aby sme si overili, či niektoré smernice a nariadenia nie sú príliš zaťažujúce alebo či nie sú zbytočné. Pokiaľ ide o mechanizmus e, kolektívnych žalôb, Prvý dialog už sa konal, druhý dialog sa bude e, konať 2. marca a pokiaľ viem, sú štyri témy, o ktorých sa bude diskutovať. Chceli by sme rozlišovať medzi domácou a medzinárodnou zodpovednosťou Chceli by sme mať e, dlhšie obdobie na transpozíciu e, týchto, tohto, tejto smernice do národnej legislatívy. Chceli by sme mať prístup k národným registrom a takisto opatrenia na e, teda dosiahnutie náhrady alebo zákazu a to by sa malo zosúľadiť na úrovni Európskej únie. Myslím si, že je to možné. A som si istý, že aj tu v Európskom parlamente o tom budete rokovať a budete o tom e, hlasovať. Takže 2 až 3 minúty. Máme len hodinu a pol, a takže musíme dodržiavať časový limit. V prvom prípade tej prvej otázky to bolo v poriadku, ale snažme sa držať e, toho harmonogramu. Pani Šaldemose, prosím. Ďakujem pekne. Za sociálnych demokratov Chcela by som e, zaželať veľa úspechov chorvátskému predsedníctvu. Je to veľmi relevantný, ambiciózny program na predsedníctvo, ktoré trvá len 6 mesiacov. A bude zaujímavé vidieť, čo sa vám podarí dosiahnuť počas tohto prvého semestra. Sú tu veci, s ktorými súhlasím, ako investície, a, a pod, podpora digitalizácie firiem. To je pre všetkých dôležité, ale mám dve otázky. E, tá prvá je táto. Konkrétne podpora pre digitalizáciu na jednotnom trhu. Ako sa to konkrétne bude robiť pragmaticky vzaté? Čo sa v tom smere bude robiť? A po druhé, odstraňovanie prekážok. O tom hovoríme už celé roky ale o aké prekážky vlastne ide na úrovni Európskej únie ktoré by zároveň Európske chorvátske predsedníctvo vedelo odstrániť, aby sa to nedostalo do rozporu s ochranou spotrebiteľov a pracujúcich, pretože aj tam vlastne musíme hovoriť o určitých bariérach. Ďakujem. Ďakujem, pán Šaldemóze. Pani Šaldemóze, prosím. Tri minúty. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som pani Šaldemoze poďakovať e, za tieto otázky. No už ako môžeme dosiahnuť tie svoje ciele? Treba plne rešpektovať e, ten vzťah Rady a Európskeho parlamentu. Budeme diskutovať e, v rámci dialógu a prostredníctvom dialógu môžeme nakoniec dospieť e, k vyriešeniu konkrétnych spisov a pokiaľ ide o ostatné, ešte otvorené spisy, budeme na nich ďalej pracovať. Tak ako to robili naši predchodcovia, napríklad e, konkrétne fínske predsedníctvo. No a pokiaľ ide o konkrétne vašu otázku, kým e, definujeme akčný plán, ohľadom prekážok, ktoré sú najviac zaťažujúce a pritom e, využijeme metódu SCME. Tá nám pomôže, aby sme boli schopní e, odhadnúť e, rozsah týchto administratívnych prekážok, tak na základe toho analýzy, ktorá bude nasledovať, uvidíme, ktoré z tých prekážok sú najväčšie a budeme uvažovať o tom, či a ako odstrániť tieto prekážky. A pokiaľ ide o digitalizáciu, to je horizontálna otázka. Digitalizácia na miestnej úrovni, na centrálnej úrovni. Samozrejme, to je niečo, čo uľahčuje naše životy, pomáha bojovať proti korupcii. Tým, že budeme digitalizovať všetky verejné služby, vytvoríme akýsi bod ústredného riadenia. To znamená, že časť týchto postupov treba centralizovať, ale je tu iná časť, ktorú treba decentralizovať. To znamená posunúť ich na nižšiu úroveň. Znamená to, že digitalizácia je istý mechanizmus, ktorý môže životy podnikateľov zjednodušiť a môže zvýšiť mm, cenu efektivitu a zároveň môže pomôcť bojovať proti korupcii. Ďakujem. Ja by som chcel len, chcela len sa spýtať e, na ďalšiu vec. E, pri tých súčasných e, prekážkach a ich identifikácii, Môžete nám zaručiť, že sa nezníži miera ochrany spotrebiteľov a pracujúcich na jednotnom trhu, keď budete také bariéry odstraňovať? Ďakujem. trenutku s pozicije predsjedavajućeg kompet vijeća ova... My teraz predsedáme Rade pre konkurencieschopnosť a neviem vám ešte dať e, jednoznačnú odpoveď, ale budeme e, sa určite snažiť konštruktívne pristupovať k dialógu a zameriame sa na monitorovanie a analyzovanie všetkých návrhov. To znamená, nebudeme zohľadňovať také návrhy, ktoré E, obmedzujú práva spotrebiteľov a pracujúcich. Naopak zameriame sa na tie návrhy, ktoré zvýšia práva, posilnia práva spotrebiteľov a pracujúcich a ich právnu ochranu. Pani Charanzová za Renew, prosím, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani predsednička. Pán minister, e, v prvom rade vám chcem zaželať veľa šťastia vo vašom predsedníctve. A pokiaľ ide o mňa, ja by som chcela položiť otázku dvojitej kvality výrobkov. Ako viete, táto téma je veľmi dôležitá na programe rokovania nielen tohto výboru, ale aj pokiaľ ide o Európsky parlament ako taký. V novembri sme predložili výsledky e, štúdie e, SGRC a mm, ukázalo sa, že tento problém existuje v celej Európe, nielen v Českej republike alebo v Chorvátsku ale že sa týka ostatných krajín takisto, alebo ďalších krajín. A je to jasné zlyhanie jednotného trhu. Zajtra dostaneme výsledky, ďalšie výsledky ekonomickej analýzy, prečo výrobci a ako zdôvodňujú tieto zavádzajúce praktiky a E, uvádzajú sa také argumenty, že ide o rôzne vkusy a e, chuťové požiadavky spotrebiteľov a podobne, ale ja s takýmito informáciami nesúhlasím. Sú tisíce rôznych spôsobov, ako by sme mohli tieto témy riešiť, ale chcela by som sa spýtať vás, pán minister, či súhlasíte s tým, že tie argumenty, ktoré predkladajú výrobcovia, sú e, platné, alebo či si myslíte, že sú neplatné. No a akým spôsobom sa vaše predsedníctvo chce zapojiť do riešenia tohto problému. Ďakujem. Ďakujem pani Charanzová, pán minister, prosím. Zachváľujem na ovom pýtaniu, zachváľujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. A ďakujem za záujem o túto tému. Pani Charancová, e, tvoja kvalita produktov, alebo teda potravín, alebo produktov vo všeobecnosti, je pre nás v Chorvátsku veľmi dôležitá, tak ako pre mnohých, mnohé ďalšie národné ekonomiky a je to dôležité aj pre mm, isté časti jednotného trhu. Tieto témy sú nielen dôležité, ale sú aj prioritné, pretože smernica o kvalite produktov prešla e, celým procesom a bola prijatá. A stanovili sme tam aj termíny na jej transponovanie do národnej legislatívy. Skôr či neskôr budú musieť všetky členské štáty túto smernicu transponovať do svojej legislatívy. A neočakávam v tejto súvislosti nejaké problémy, kde isté e, problémy možno očakávame, to je monitorovanie, implementácia. A keď sa e, smernica stane súčasťou legislatívy každého členského štátu, budeme e, monitorovať a kontrolovať e, implementáciu všetkých pravidiel ustanovených v smernici a tiež budeme notifikovať akékoľvek porušenie pravidiel je tam, sú tam teda aj preventívne opatrenia, nápravné opatrenia. Teda budeme môcť prijať kroky proti tým, ktorí pravidlá nebudú rešpektovať. Bude tam teda taká spoločná zodpovednosť tak pre členské štáty, ako aj pre európsku úroveň, aby sa zachoval právny rámec a národná legislatíva ako monitorovací nástroj. Prospech tých, ktorí e, ehm, smernicu transponujú do svojej národnej legislatívy a by, budú vykonávať monitoring. Aby sme teda mali istotu, že sa tá zmenica bude naozaj implementovať. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že so mnou súhlasíte, že je to na jednotnom trhu EU problém. Možno mám trošku iný pohľad na to, ako by sme ten problém mali riešiť ale beriem to tak, že zatiaľ teda máme legislatívu, uvidíme, ako sa e, tá legislatíva ujme a tento výber bude celý proces sledovať. To, čo my medzičasom musíme robiť, ale je to aj úlohou predsedníctva, to je možno akási, akési stretnutie všetkých členských štátov práve na e, túto tému, aby sa zabezpečilo, že národní regulátori príjmu všetky opatrenia na ukončenie tejto praxe. Bolo by pre chorvátske predsedníctvo možné zorganizovať takéto stretnutie pre všetky členské štáty? Ďakujem. Poprosím krátku odpoveď. Nož ľudia hovoria, že keď už ste nejakú tú chvíľu v politike, tak nerobíte len také náhodné sľuby. Ale ja takúto iniciatívu podporujem a pokúsim sa urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som takúto konferenciu zorganizoval. Ďakujem pekne. Za zelených teraz pán Koleja. Ďakujem pani predsedajúca. E, ďakujem pán minister za vašu prezentáciu a prajem vám veľa úspechov vo vašej dôležitej úlohe v nadchádzajúcich mesiacoch. Otázka v mene našej politickej skupiny je zameraná na umelú inteligenciu, o ktorej ste už hovorili. Zabezpečíte, aby odporúčania z roku 2018 a 2019 e, dvoch špeciálnych spravodajcov OSN, ako aj nedávne odporúčania Rady Európy budú zohľadnené, keď sa bude diskutovať o právnych a etických implikáciách umelej inteligencie a automatizovaného rozhodovania. Pozrite sa na tie právne medzery a zahrniete naliehavú otázku diskriminácie a e, subjektivity v tejto umelej inteligencii do diskusí, ktoré máte naplánované na rade. To je naša otázka. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Kolaja. Umelá inteligencia a teda téma umelej inteligencie e, je v kompetencii rady a je to jedna z najdôležitejších tém spolu s digitalizáciou a vytvorením digitálnej ekonomiky na európskej úrovni. Čo sa týka umelej inteligencie, myslím si, že v tomto momente je tu možno len jedna kľúčová vec. Ako štrukturovať neštrukturované dáta, aby sa teda legitimným a legálnym spôsobom dali k dispozícii tým, ktorých potrebujú a zároveň aby bolo možné tvoriť produkty umelej inteligencie a implementovať ich. Cezhraničná dostupnosť niektorých relevantných dát, ktoré sú potrebné na takéto analýzy, a analýzy sú základom všetkých procesov umelej inteligencie, to zatiaľ nie je upravené. Takže ani členské štáty, ani európska úroveň zatiaľ nemá definovaný prístup k štrukturovaným a neštrukturovaným dátam. Na druhej strane musíme sa pozrieť na to, ako poskytnúť tieto technológie v Európe a aké prvky treba zoskupiť, aby bolo možné vytvoriť skutočný základ a analýz, základ pre analýzu tých e, dát, ktoré umelá inteligencia využíva. Čiže pracujeme na teda spoločnej priemyselnej stratégii pre digitálnu transformáciu, spoločný proces a spoločnú stratégiu pre rozvoj malých a stredných podnikov aby na európskej úrovni e, súčasťou priemyselnej stratégie alebo ako individuálny dokument. Potrebujeme strategický dokument aj pre umelú inteligenciu a potom musíme harmonizovať národné akčné plány s rámcovým európskym dokumentom. Máme ešte čas na krátku doplňujúcu otázku. Ďakujem za odpoveď. E, ešte by som sa chcel dotknúť e, ďalšej témy tiež to tu už zaznelo, bola to tá dvojaká kvalita potravín. Keď citujem z vašich priorít, je tam zabezpečenie rovnakej kvality produktov na trhu všetkých členských štátov. To samozrejme naša skupina veľmi víta. A moja otázka je veľmi konkrétna. Či plánujete povzbudiť ďalšie dopadové štúdie v tejto téme alebo nejaké ďalšie kroky idúce týmto smerom? Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán minister. Môžem reformulovať, čo som povedal, keď som sa vyjadril predtým k tejto téme. Prevencia eh, vôbec vzniku dvojakej kvality eh, produktov na európskom jednotnom trhu, to je našim zámerom a to je našou túžbou a chcem povedať, že naozaj urobíme všetko, aby sme denne sa zamýšľali nad touto vecou. Španielskí, chorvátsky, bulharskí spotrebitelia alebo spotrebitelia v, ktorom, v ktorejkoľvek inej európskej krajine by nemali už diskutovať o tom, či čokolády Milka sú tej istej kvality v tej či onej krajine, alebo či čistiace prostriedky sa odlišujú v dvoch rôznych krajinách. Takže toto je téma, ktorá by mala byť niečo, čím sa budeme denne zaoberať. A už by sme a po, po istej chvíli už by sme sa tým nemali zaoberať, pretože keď harmonizujeme legislatívu, národná legislatíva tiež bude musieť vytvoriť systém monitorovania kvality produktov. A som si istý, že tak Rada, ako aj Európsky parlament sú pripravení prijať sankcie proti tým, ktorí by porušovali e, pravidla správania, na ktorých sme sa spolu dohodli. Ďakujem, pán minister. Pani Žeho v mene ide. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, bude mať len dve minúty bez doplňujúcej otázky. Vážený pán minister, ďakujem, že ste e, sem prišli a prajem vám tiež veľa úspechov. Tento výbor zodpovedá za vnútorný trh, ochranu spotrebiteľa, ako viete. Jeho cieľom musí byť ochrana a podpora spotrebiteľov malých zrných podnikov. Moja otázka je teda táto, pán minister. E, to je vlastne využívanie, označovanie etikiet aby sme teda chránili spotrebiteľa. Keď si nakúpim nejakú švajčiarsku, eh, čokoládovo švajčiarske hodinky, tam je jasne napísané, že je to vyrobené v Švajčiarsku a to je synonymom vysokej kvality. Takže je to silný nástroj marketingu pre firmy. O USA eh, tiež majú svoj zákon Buy American a mm, produkty tiež eh, uvádzajú, kde bol napríklad automobil poskladaný a tak ďalej. Takisto tam na amerických produktoch musí byť uvedené, odkiaľ pochádzajú. Prečo to nerobíme aj u nás? E, prečo nemáme povinné označenie vyrobené v Európe? Okrem niektorých produktov e, spotrebitelia ani nevedia, odkiaľ pochádzajú produkty, ktoré kupujú. Napríklad, keď si kúpim e, med, tam sa často uvažia, že je to zmes pôvodných a nepôvodných európskych medov. A 80% mm, z toho môže byť čínskeho pôvodu. E, čiže to je vlastne podvodné označenie. Spotrebitelia musia vedieť, odkiaľ tie produkty pochádzajú. Viac než 80% francúzskych spotrebiteľov chcú poznať krajinu pôvodu. E, niekedy Eh, by sa mohlo napríklad uvádzať, že je to vyrobené v Európe, v Alsasku, vo Francúzsku. Eh, bolo by to veľmi výhodné pre naše podniky, malé stredné a pre spotrebiteľov, keby eh, sme mali takéto označovanie. Čo teda Chorvátsko by mohlo urobiť, aby, čo by chcelo urobiť v rade, aby sa vyriešila táto otázka? Ďakujem pekne. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani poslankyňa. Ako aktívny politik by som chcel povedať, že plne súhlasím so všetkým, čo ste tu nadniesli. Supermarkety majú povinnosť uvádzať na etiketách krajinu pôvodu istých produktov, čo je určite prínosné a samozrejme spotrebiteľ je riadne informovaný a teda vie, aká je kvalita produktov, ktoré si kupuje. A práca na Rade pre konkurencieschopnosť sa bude uberať si smerom k zlepšeniu tohto systému. Ale všetci ako spotrebitelia budeme musieť vedieť, či používame alebo či vedome kupujeme produkty, ktoré nezodpovedajú označovaniu alebo označeniu. Čiže to je aj naša zodpovednosť. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Bilan, mene EKR, nech sa páči. Ďakujem pekne, páni predsednička prvom rade chcem vyzdvihnúť eh, skvelú prácu, ktoré už eh, sa, ktorá sa už udiala, eh, pokiaľ ide o upozornenie a dvojitú kvalitu produktov. Podarilo sa nám upriamiť pozornosť na túto tému a dúfam, že sa nám to podarí aj v ďalšej významnej téme, ktorá nemá dosť politickej pozornosti a to je súčasná situácia služieb na vnútornom trhu. Privítal by som váš záväzok eh, k eliminovaniu obmedzenia slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby. Napriek tomu, že je to hlavným komponentom ekonomiky mnohých členských štátov, hodnota cezhraničného obchodu so službami predstavuje iba 8 HDP EÚ v porovnaní s 25 v prípade tovarov. Rastúce ekonomiky ehm, sú nevyslovenou podmienkou ekologického dohovoru. Jednoducho ľudia nemôžu sa zmeniť, ak si nemôžu dovoliť konať inak. Služby poskytujú veľkú príležitosť na rast a členovia tohto výboru to uznávajú. Preto sa chcem opýtať, aké máte plány zostaviť koalíciu, ktorá bude propagovať nové myšlienky alebo zvýši efektívnosť návrhov komisie. Aké prekážky mm, počúvate od chorvátskych podnikov, e, čo im stiažuje prístup na iné európske trhy. Ďakujem, pán Bilan. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Plne s vami súhlasím. Obchod s tovarmi a službami to je právne upravené. Čo sa týka služieb, smernica o oznamovaní služieb je momentálne zablokovaná a ak nám rada dá mandát počas nášho predsedníctva, tak e, sme pripravení pokračovať v diskusiách na technickej a aj politickej úrovni. Rakúske predsedníctvo už spustilo iniciatívu umiestniť sektor služieb na vyššiu úroveň dialógov alebo rokovaní medzi tromi inštitúciami a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme podporili dialog a rokovania. A ak to nebude počas nášho predsedníctva, tak pripravíme priestor pre následujúce predsedníctvo, aby mohol začať trialóg o tejto smernici. segment služieb, a tu plne s vami súhlasím, je oblasťou, eh, ktorá, ak sa implementuje do národnej legislatívy, tak budeme môcť vytvoriť väčšiu konkurencieschopnosť pre národné ekonomiky, európske firmy a európsku ekonomiku ako celok. Propagácia sektoru služieb, liberalizácia služieb tiež poskytne mnoho ďalších príležitostí pre ďalšie sektory, ako je cestovný ruch. A priniesie to väčší ekonomický rast vylepšiť to cez hraničnú konektivitu a obchod. A tento spis momentálne je zablokovaný, je to zmrazené, tak povediac. A ak budeme mať príležitosť, tak my sme pripravení pokračovať v diskusiách a urobíme všetko v našich silách, aby sme vydlažili cestu k trialógu a umožnili ďalšiemu predsedníctvu začať ten trialóg. Ďakujem veľmi pekne, minister. Ďalej dostane slovo pani Konečná za GUE NGL. Ďakujem pani predsednička, vážený pán minister. Ja nadviažem na svojich predrečníkov a my sme túto vec spomenuli viackrát. Ide o dvojakú kvalitu výrobkov a potravín. Pretože keď ste na to odpovedali po prvý krát, tak to znelo celkom pekne. Hovorím si, super, chorvátske predsedníctvo je pripravené. Ale potom, čo ste odpovedali mojim kolegom, tak som, musím priznať, trochu zmetená. Lebo vy ste hovorili na začiatku o tom, že E, budete organizovať ministerský dialog v marci o ochrane spotrebiteľa. Ja by som očakávala, že jednou zo zásadných tém tohto ministerského dialogu bude implementácia smernice o, dvoja, o dvojakej kvalite potravín. Teda by som bola rada, keby ste to mohli potvrdiť, lebo ja si myslím, že práve to je miesto, kde takúto diskusiu môžete viesť. A keď hovoríme o monitorovania kontrole, tak ja sa obávam, že sme v stave, kde vzhľadom k tomu, že tá smernica je taká nekvalitná, pretože s ňou komisia vlastne, z nej komisia vlastne na záver vypustila tú najdôležitejšiu časť o dvojakej kvalite, tak aj ten výklad toho monitorovania a tej kontroly v každej členskej krajine bude úplne iný. Čiže by som vás poprosila o konkrétnu odpovede na to, či sa toto nejakým spôsobom chystáte opraviť a či nám viete zaručiť, že spolu s kolegami z členských štátov ako chorvátske predsedníctvo pripravíte veľmi jasný výklad a implementáciu toho, ako kontrola a monitoring budú vykonávané. Ďakujem, pán minister. Vážená pani poslankyňa Konečná, ak by ste nepovedali tú poslednú vetu, tak by som odpovedal za 4-5 sekúnd, respektíve áno a áno. Ale ale vzhľadom k tomu, že som vo svojom predchádzajúcom, vo svojej predchádzajúcej odpovedi možno to vysvetlenie podal príliš komplikovane, tak by som rád teraz doobjasnila tú vašu e, otázku. Áno, v marci budeme organizovať ministerské stretnutie, budeme sa zaoberať ochranou spotrebiteľov a tiež som presvedčený, že na takomto stretnutí nebudeme schopní e, sa vyhnúť diskusii o smernici, ktorá má brániť e, existencii produktov dvojakej kvality na európskom trhu. Druhá otázka je, či niečo budeme vedieť garantovať a ja by som nerád e, teraz formuloval nejaké neodôvodnené prísľuby, pretože to jednoducho nie je možné, takže môžem prezentovať len to, čo je v spise. V tom zmysle, že urobíme maximum preto, aby sme o tejto téme na stretnutí a v jeho kuloároch a počas nášho predsedníctva hovorili. Pretože cieľom je zosúladiť postoje jednotlivých e, členských štátov a dôjsť k vyhláseniu v zmysle, že to je nepriateľné a že výrobcovia by mali byť e, istým spôsobom nútení, aby poskytovali vo všetkých krajinách produkty jednotnej kvality. Ďakujem, pokračuje predsednička. Ďalej mám na zozname panu, e, pani Kokalári za EPP. Ďakujem, pani predsednička. Mm. Keď tak e, analizujem priority chorvátskeho predsedníctva, vy ste zdôraznili význam obehového hospodárstva a prehlbovania vnútorného trhu, ale zároveň čakáme na to, že komisia príde s novým akčným plánom pre obehové hospodárstvo. A ja sa domnievam, že podpora obehového hospodárstva a cezhraničného obchodu e, s recyklovanými a opätovne použitými produktmi je vynikajúci spôsob, ako dosahovať klimatické ciele a zároveň prispievať k nášmu budúcemu hospodárskemu rastu na jednotnom trhu. A preto sa chcem spýtať, e, čo predsedníctvo plánuje na to, aby sa podporil cezhraničný obchod s opätovne použitými, trvanlivými a e, opätovne použitými produktmi. Pán minister. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Kokalári, za to, že vás táto téma zaujíma, čo ste dali najavo svojou otázkou obehové hospodárstvo a hospodárstvo, hospodárstvo s, s neutrálnym dopadom na klímu je základom všetkých našich iniciatív, o ktorých momentálne rokujeme. Takže toto je záležitosť, ktorá buď sa pretavila do legislatívnych aktov, respektíve sa implementuje na európskej či národnej úrovni. Minimálne v tom zmysle, že sa skúma, či to je možné, ale um, tiež je potrebné hľadať dostatočné finančné zdroje na realizáciu týchto aktivít a sú rôzne problémy, ktoré treba vyriešiť. Momentálne rokujeme o viacročnom finančnom rámci. A od roku 2021 do roku 2027 budeme musieť ukázať, že túto vec myslíme vážne tým, že vyhradíme dostatok prostriedkov v MFF. Je jednoducho nevyhnutné na to, aby sme implementovali určité iniciatívy, aby sme na ne mali v rozpočtoch dostatok prostriedkov. Čiže právny rámec na stanovenie určitých spoločných alebo rovnakých podmienok e, nie je problém vytvoriť, ale v tejto chvíli nie je dosť prostriedkov na to, aby sme tieto opatrenia implementovali. Čiže je jasné, že sa nebudú implementovať. Ja som si istý, že ste si všetci prečítali tú novú e, zelenú alebo ekologickú dohodu, kde sa hovorí o transformácii celých odvetví a to, čo e, vlastne v nich zostáva ako to, čo teraz nazývame odpad, po ukončení e, priemyselných procesov. Čiže tento priemyselný odpad tiež treba riešiť a e, potrebujeme na toto mať vyhradenú osobitnú finančnú obálku, ktorá buď bude vyčlenená priamo v MFF, alebo bude vytvorený osobitný fond, ktorého cieľom bude financovať tú novú ekologickú dohodu alebo ekologický pakt, Green Deal. Ale v prvom rade treba mať, to je jasné, treba mať nejaký zoznam prianí, ale treba ho podporiť e, adekvátnym e, financovaním v rozpočtoch. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička pani Bordzan za SAD. Vážená pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Pán Horvat, e, je pre mňa cťou, že vás tu dnes stretávam. Predtým, než položím otázku, by som sa chcela vyjadriť um, stručne v inom zmysle. Ja som celkom rada z toho, ako ste reagovali na otázky e, poslankyňa poslancov týkajúce sa dvojakej kvality produktu. A ja dúfam, že budete v tejto problematike ambiciozni a Ehm, ja viem, že túto tému presadzujete aj osobne a dúfam, že budete, pretože vidíte, že je to pre nás veľmi dôležité. A um, k otázke už uh, padla táto otázka zo strany EPP, ale um, pokiaľ ide o napríklad predlžené, pre, predlženú životnosť strojov, to je veľmi dôležitý aspekt um, obehového hospodárstva. Vy ste načetli určitý všeobecný prístup k tejto problematike, ale e, môžete byť konkrétni, aké legislatívne návrhy plánujete e, v akčnom pláne, ktorý bude ohlasený v marci, e, zahrnúť. Ďakujem veľmi pekne, odpovedá minister pani porza. Ja sa domnievam, ja sa domnievam že dnes ehm, počas tejto diskusie sme spomenuli všetkých šesť eh, veľmi dôležitých iniciatív, nielen z hľadiska oblasti pôsobnosti Rady pre konkurencieschopnosť, ale aj iniciatív, ktoré sú širšie a ktoré už sú na ceste. Niektoré z týchto spisov už boli dokončené, dotiahnuté dokonca treba ich už len transponovať do vnútroštátnej legislatívy. Ale um, dôležité pre nás je, a to je druhá časť tej, tejto našej priority, tej prvej, toho prvého prioritného piliera, dôležité je dôsledné označovanie produktov, tak aby spotrebiteľ mal presnú predstavu o tom, čo si kupuje a ak to tak nebude, tak e, legislatívny rámec e, musí dať e, možnosť spotrebiteľovi alebo používateľovi takýto výrobok vrátiť a buď získať nejakú náhradu, alebo dostať naspäť peniaze. Čiže my musíme vytvoriť podmienky na to, aby sme zabezpečili, že všetky výrobky budú mať napríklad dobu životnosti možno 7 rokov. V tom období výrobcovia budú musieť zabezpečiť, že sú k týmto výrobkom k dispozícii náhradné diely, aby tieto stroje alebo prístroje alebo zariadenia mohli byť opravené. A toto je téma, ktorá by nemala byť ani predmetom diskusí v roku 2020. Toto by malo byť považované za absolútne normálne správanie. Minimálne toto je môj postoj ako spotrebiteľa, keď si niečo kupujem. Čiže tu už nehovorím ani ako minister, ale ako kupujúci, ako spotrebiteľ. Ja sa, ja sa hnevám na každého, kto predáva výrobok, ktorý nie je dostatočne označený. Čiže ochrana spotrebiteľov, to nie je len priorita nášho predsedníctva, to je priorita takmer všetkých ostatných predsedníctiev. A z hľadiska ochrany spotrebiteľov a presadzovania ich práv by táto téma určite bola prioritou aj nasledujúceho predsedníctva po nás. Čiže e, ako priorita sa nestratí, ale cieľom je dospieť k spoločnému stanovisku tak, aby v systémoch e, vnútroštátnych legislatív existovali rovnaké definície a najmä účinné sankcie na to, aby sa zabránilo takémuto konaniu výrobcov a aby sa znížil, znížilo množstvo takýchto výrobkov s krátkou životnosťou na trhoch. A pokiaľ ide o predlženie životnosti zariadení, tak e, dôležité je z hľadiska toho ekologického dohovoru aj obehového hospodárstva, aby sme našli správne miesto na implementáciu týchto iniciatív. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, aby som sa ešte chcela spýtať, lebo som mala len jednu minútu, respektíve len jednu minútu. Prepačte, hovorí predsedajúca, ale nemáme čas. Dobre, fajn. Pani Borzan, tak veľmi stručne. Vážený pán minister, e, som veľmi rada, že počujem, že ochrana spotrebiteľov je e, na zozname vašich priorít e, na poprednom mieste aj vzhľadom k tomu, že Chorvátsko v ochrane spotrebiteľov zaostáva podľa prieskumov, ale nespomenuli sme mimovládne, spoločno, mimovládne organizácie ako veľmi dôležitého partnera. Existujú mimovládne centra alebo testovacie centra a mimovládne organizácie v Chorvátsku, ktoré v tejto oblasti robia veľa a ministerstvo im nedáva dostatok zdrojov na to, aby tieto problémy riešili. Čiže ako si myslíte, že by tieto mimovládne organizácie mohli pomôcť v riešení tohto problému? Minister, myslím, že máte pravdu aj keď len čiastočne. Prečo čiastočne? Lebo pred dvomi rokmi sme rozbehli implementáciu um, iného, alebo teda odlišného modelu financovania občianskej spoločnosti a jej organizácií, takže sa snažíme teraz neustále napríklad prichádzať s výzvami na predkladanie žiadostí o financovanie a pracujeme na iniciatívach e, na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o ich právach. A tiež e, vyzývame na predkladanie návrhov projektov, na ktoré je k dispozícii financovanie v štátnom rozpočte ten počet projektov ani nie je taký dôležitý. Pre nás je skôr dôležité, aby aktivisti združení v mimovládnych organizáciách vedeli, že s dobrým návrhom projektu môžu uspieť eh, u či už eh, organizácií ústrednej štátnej správy alebo miestnej samozprávy. A v takom prípade ministerstvo poskytne financie na to, aby tieto mimovládne organizácie mohli implementovať tieto svoje iniciatívy zamerané na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov. Ďakujem. Pani Hán, Zariňu. Ďakujem, pán Horvát. Ďakujem za to, že ste predstavili priority chorvátskeho predsedníctva rady. Ja by som sa však chcela vrátiť k téme, ktoré ste sa dotkli vo vašom vystúpení len stručne. Umelá inteligencia. Vy ste len vágne spomenuli, že potrebujeme pravidlá založené na našich vlastných hodnotách a takto by sme mali nastaviť aj investície. Vzhľadom k tomu, že výstupy vo forme dopadov umelej inteligencie na ľudí čo skoro budú zverejnené. chcel by som sa spýtať, ako, predsed, ako predsedníctvo bude reagovať na e, tento vývoj, keď sme sa napríklad dnes, alebo tento týždeň dozvedeli, že rozpoznávanie tvári um, sa používa masovo v Amerike orgánmi a presadzovanie zákona, súkromná technológia predáva, pardon, súkromné firmy predávajú tieto technológie a využívajú sa napríklad aj sociálne siete a to sa dotýka európskych občanov. Čiže chcem sa vás spýtať, e, akým spôsobom, alebo ako, ako chcete napríklad upraviť umelú inteligenciu, tak aby sa chránili práva e, spotrebiteľa na internete, aby sa tiež e, bránilo právo na súkromie a um, ostatné práva občanov. Pán minister. Pani Hán, ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Ja som sa snažil čiastočne definovať e, ten hlavný problém, ktorý v tejto oblasti musíme riešiť. A to hneď e, na začiatku. Tak, aby sme zabezpečili, že produkty umelej inteligencie sa budú môcť e, uplatniť v každodennom živote na miestnej úrovni alebo na národnej úrovni, ale zároveň, aby sa zabezpečilo, že niektoré produkty bude možné sprístupniť aj spotrebiteľom. Takže som si vedomý toho, že všetky produkty, ktoré obsahujú element umelej inteligencie, potrebujú alebo budú musieť eh, mať prístup k dátam. Dáta sú v tomto absolútne kľúčovou zložkou. Je to, je to zároveň pojem veľmi široko definovaný. Niektoré dáta, niektoré údaje môžu byť verejne dostupné, niektoré nie. Sú v štrukturovanej podobe, niektoré sú v neštrukturovanej podobe, niektoré sú dôverné. Takže dáta ako také sú veľmi široký pojem, ktorý nie je veľmi dobre definovaný. Takže ja očakávam, že 19. februára, keď bude zverejnený akčný plán, zač- budeme mať predstavu o tom, ako sa bude implementovať v tom zákonom rámci tento etický komponent. A potom je tu biela kniha, ktorú tiež očakávame a kde očakávam ja osobne, že tam bude jasná definícia všetkých týchto aspektov, o ktorých dnes hovoríme. Ale chcem zopakovať, že máme obrovské dátové súbory, ktoré eh, si môžeme vymieňať cezhranične, ktoré je možné zasielať eh, a tieto eh, dokážeme využiť na tvorbu produktov, ktoré budú obsahovať tento komponent umelej inteligencie a my budeme musieť eh, zistiť, ktoré technológie v budúcnosti budeme môcť využívať eh, a k akým dátam budú môcť prístupovať, tak aby sme nezaostali v oblasti umelej inteligencie a tá by mala byť potom k dispozícii denne pre našich spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne ja sa teším na ten termín vo februári, pretože si myslím, že je to naozaj naliehavé, aby sme mali nejaké plány a mantinely dopredu, aby existoval jasný plán Európskej únie pre oblasť umelej inteligencie. Ďakujem. Poslednou rečničko, pa, posledným rečníkom, reč, je pán Doležal za EPP. Vážená pani predsednička, vážený pán minister, ďakujem za prezentáciu programu chorvátskeho predsedníctva rady a za vyhliadku na nadchádzajúcich 6 mesiacov. 10. januára 2017 komisia predložila návrh smernice Európskeho parlamentu a rady o predstavení smernice 26-23G o službách na vnútornom trhu k stanoveniu notifikačného postupu pre e, povolenia súvisiace s poskytovaním služieb a na zmenu smernice 2006-2004-12 e, e, o spolupráce v administratíve E, na budovaní e, informačného systému, čo je tzv. notifikačná smernica. Na základe dvoch e, rozhodnutí Európskeho súdneho dvora z roku 2018 by smernica obsahovala aj povinnosť o notifikácii stavebných plánov a rada diskutovala viacerých návrhov riešenia, avšak od posledného kola rokovaní sa nedostala k žiadnemu kompromisnému riešeniu medzi členskými štátmi vzhľadom na možné negatívne dôsledky pre obce a e, mesta, e, pokiaľ ide o nadmerný administratívnu záťaž, medzery v zákone, časové omeškanie e, až o 6 mesiacov pri plánovaní. By som chcel teda poznať vaše zámery, pokiaľ ide o pokračovanie rokovaní. Máte zámer opäť obnoviť trialógové rokovania, aké konkrétne pred, návrhy predkladá chorvátske predsedníctvo aby sa vyriešili sporné otázky na úrovni rady a aby sa dalo pokračovať v rokovaní s Európskym parlamentom. Thank you, gospodine Dolešov. Ďakujem, pán Dolešal. Áno, táto smernica je predmetom preskúmania v tejto dobe a sme pripravení urobiť toto. E, chceme zorganizovať vo februári bilaterálne stretnutia s členskými štátmi, aby sme zistili, aké majú stanoviská a pripravili kompromisné riešenie ako východisko pre ďalšie trialógy. Ako som už povedal niekoľkokrát, kompromis a vzájomný rešpekt počas e, trialógu medzi týmito troma inštitúciami. To je niečo, čo umožní zblížiť naše stanoviská. Takže potrebujeme sa najskôr dozvedieť, aké sú názory jednotlivých členských štátov, aby sme ich aj lepšie pochopili už ale môj záver je taký, že v roku 2020 sa potrebujeme zameriavať na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov, na lepšie fungovanie miestných samozpráv a takisto aj správy na štátnej úrovni. To znamená, ide o to, aby sme sa najmä zamerali na zefektívnenie určitých eh, administratívnych postupov, aby sme zredukovali eh, fiskálne a nefiskálne eh, prekážky a aby sme podnikateľom a v prvom rade občanom ako takým skutočne umožnili prístup k lepším službám za nižšie ceny. Ďakujem, tým sme ukončili zoznam rečníkov a naša doba už vypršala, takže by som e, sa chcela spýtať, či má pán minister Chorvat nejaké záverečné poznámky. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, poslankyňa a poslanci, Mali sme viac menej hodinu na rozhovor a pokúsili sme sa eh, osvetliť eh, chorvátske priority a zároveň sme vám chceli ukázať, že sme pripravení hľadať kompromisy a také riešenia, ktoré možno realizovať v prípade jednotlivých eh, spisov, o ktorých sme hovorili. Zároveň sme pripravení hľadať udržateľné zdroje financovania na to, aby sme náš legislatívny rámec vedeli implementovať prostredníctvom akčných plánov a v rámci akýchsi rozumných časových horizontov. Odpovedal som na vaše otázky a už nemôžem nič ďalšie dodať. Iba to, že chcem poďakovať e, e, za čas, ktorý ste mi v rámci svojho programu venovali. Chcem vám zaželať úspešný rok 2020. Ďakujeme. Ďakujeme, pán minister, v mene všetkých e, poslancov za túto výmenu názorov. Myslím, že všetci ocenia, že sme sa snažili, aby to bolo štruktúrovanejšie možno než v minulosti. A Myslím, že tie odpovede boli veľmi fundované a dobré, sme za to vďační a dúfame, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch e, budeme mať úspešnú spoluprácu s predsedníctvom v rámci rokovaní, ktoré nás čakajú. Pán minister, vy ste si vypočuli, aké sú priority e, našich e, poslancov. Myslím, že to bolo jasné. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste prišli a teraz si urobíme kratučkú predstavku, než skročíme k ďalšiemu programu rokovania. Dear colleagues, let's... Kolegyne a kolegovia, budeme opäť pokračovať. Ďalší bod programu rokovania sa týka legislatívneho preskúmania smernice NIS o bezpečnosti sieti a informačných systémov. Chcem privítať eh, vedúceho útvaru Jakuba Boratinského, útvar počítačovej bezpečnosti a ochrany súkromia na internete DG Connect Myslím, že netreba pripomínať, že e, tu ide o e, náväznosť na implementáciu všetkých e, legislatívnych aktov vrátanie smernice NIS, ktorá bola prijatá v roku 2016 a transpozícia bola do roku 2018. Vidím, toto nájdete aj v tých eh, kontextových informáciách v dokumentoch, eh, ktoré sme vám poskytli. Dám slovo eh, pánu Boratinskému na 10 minút, ak takto súhlasíte, a potom budeme mať diskusiu. Pán Boratinsky, prosím, máte slovo. Dobrý deň, dámy a páni, pani predsednička. Ďakujem, že ste komisii dali príležitosť prezentovať súčasnú situáciu, pokiaľ ide o smernicu NIS a chcem pripomenúť, že smernica NIS bola súčasťou stratégie kybernetickej bezpečnosti z roku 2013. Keď sa na to takto pozrieme, tak vtedy sme sa pokúsili vytvoriť eh, akýsi komplexný narratív a prijať opatrenia, pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť. A, a Samozrejme, parlament e, bol takisto aktívne zapojený do tohto procesu. Pán Šváb bol spravodajcom pre tento spis a týmto ho chcem pozdraviť. Ja by som teda chcel sa zamerať na správu prijatú komisiou na konci októbra minulého roka a táto správa je istým spôsobom prvým krokom v hodnotení toho, ako smernica NIS funguje a ja sa opäť vrátim do minulosti e, v tejto správe a to ukazuje možno aj ten názov. E, ide o konzistentnosť e, prístupu členských štátov k týmto službám a ide tu o pôvodný návrh komisie, ktorý sa pozmenil počas rokovaní a rozhodlo sa, že členské štáty stanovia rozsah pôsobnosti smernice, to znamená, aké povinnosti a, a práva tam budú spadať. E, idem tu o e, opatrenia na e, riadenie rizík a bezpečnosti a druhá povinnosť je povinnosť informovať o incidentoch v kybernetickej bezpečnosti. To sú tie dve povinnosti pre spoločnosti. A táto oblasť sa identifikovala hneď na začiatku ako oblasť, kde je riziko fragmentácie a že oblasť, ktorá si zasluhuje posúdenie zo strany komisie do jary na budúceho roka. Treba posúdiť špecifické aspekty, takže keď sa pozrieme na celkovú tú časovú líniu, tá smernica nadobudla platnosť v auguste a ako som povedal, je podľa tejto smernice majú členské štáty um, povinnosť uh, definovať tie spoločnosti, ktoré uh, môžeme nazvať uh, tými kľúčovými operátormi týchto služieb. November 2018 bol termín, kedy členské štáty mali predložiť informácie, ktoré sa týkajú identifikácie týchto jednotlivých hospodárskych subjektov došlo k istému oneskoreniu. Maj 2018 sa nepodarilo dodržať. My sme chceli mať totiž čo najkomplexnejší obrázok o situácii, takže nakoniec sa to posunulo na rok 2019. Prečo je to tak dôležité, aby členské štáty eh, identifikovali tieto eh, spoločnosti, ktoré sú kľúčové? My sme samozrejme veľmi prepojení, pokiaľ ide o kybernetické nebezpečenstvá, tie sa môžu veľmi ši- rýchlo šíriť e, aj cez hranice a je dôležité z hľadiska trhu zabezpečiť, aby spoločnosti, ktoré majú porovnateľný význam v rámci národných hospodárstiev, mali aj porovnateľné e, e, postupy, ako čeliť týmto nebezpečenstvám. A e, samozrejme, z toho sa, od toho sa odvíja potom e, to, ktoré firmy sú identifikované ako kľúčové alebo naopak ako nie kľúčové. E, identifikovali sa konkrétne služby, Prahy, ktoré sa majú použiť v členských štátoch a potom nakoniec aj tie jednotlivé spoločnosti. Keď sa pozrieme na základné služby, nebudem opäť zachádzať do podrobností, ale v zásade nám to ukazuje rôznorodosť prístupov jednotlivých členských štátov a dôvodom je, že členské štáty identifikovali základné služby inými, rôz, rôznymi spôsobmi a to e, bolo e, príčinou určitých e, nedostatkov v konzistentnosti. Ide o to, aby sme si jasne vysvetlili, čo máme na mysli. Tu na nejde o to, aby sme hovorili, kto má pravdu, kto nemá pravdu, ale ide v podstate o to, aby sme poukázali na to, že jednotlivé členské štáty majú rôzne prístupy. Estonsko napríklad naľavo e, použilo e, iný pojem, pokiaľ ide o, e, o definíciu, pokiaľ ide o dodávky elektrickej energie. A na druhej strane máme Bulharsko, tam sa definuje tá istá služba prostredníctvom šiestich servisných kategórií keď sa pozrieme na Portugalsko a Dánsko v porovnaní s Estonskom a Bulharskom, tak tam máme určité časti sektoru energetiky, ktoré v podstate by nemuseli byť ani pokryté. Takže to je taký prvý prvok identifikácie, na ktorý sme sa zamerali. Po druhé sme sa pozerali a zamerali na Prahy. Opäť si členské štáty zvolili rôzne typy a úrovne Prahov. Napríklad používame jednu kategóriu konkrétneho sektora v rámci smernici NIS digitálna infraštruktúra a e, tam sa zameriavame na v podstate e, tie, tie e, kľúčové body, ktoré umožňujú pripojenie k internetu. No a tu máme rôzne typy Prahov. Celý rad krajín použil E, ako prach počet e, pripojených autonómnych systémov. Iné členské štáty použili napríklad hodnotu e, trhového podielu alebo priemerný objem údajov a aj numerické údaje sa líšia. To možno zdôvodniť veľkosťou členských štátov napríklad, ale nie vždy. A, takže napokon, keď sa pozrieme na výsledok, tejto analýzy, tak e, sa dá povedať, že sú tu pomerne odlišné počty identifikovaných spoločností. My sme sa samozrejme sa, my sme sa snažili prezentovať to zmysluplným spôsobom, to znamená počet spoločností, operátoru na 100 e, tisíc obyvateľov, ale toto je veľmi približné e, Dalo by sa očakávať, že tam budú isté špecifiká, ale aj napriek tomu Samozrejme je tu aj možnosť, že menšie e, krajiny budú mať viac e, spoločností na obyvateľa. My sme museli vynechať jeden členský štát, ktorý použil úplne inú metodiku Išlo tam o 10 e, tisíc operátorov, ktoré, ktorí boli identifikovaní v tomto prípade. A takisto sme zistili ďalší aspekt v rámci harmonizácie, napríklad, že niektoré členské štáty identifikovali ďalších e, operátorov, niektoré členské štáty zahrnuli e, vládne služby. To bolo vlastne súčasťou pôvodného návrhu komisie Samozrejme, keď ide o ochranu kľúčových sektorov hospodárstva, tak je logické, že sa do toho zahrnú aj tie štátne podniky. Nuž a na záver chcem povedať, že vzhľadom na rôzne prístupy jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o identifikáciu týchto kľúčových operátorov, ten konečný výsledok pracuje s tzv porovnateľnými spoločnosťami. E, v jednotlivých členských štátoch to môže znamenať samozrejme niečo trocha iné. A nehovoríme tu o tom, ako sa to transponovalo, hovoríme e, len v podstate o tom, e, akým, do akej miery sa tá smernica transponovala v jednotlivých členských štátoch a aké to má praktické dôsledky priamo v teréne a aké to má dôsledky pre odolnosť a robustnosť e, systémov členských štátov. Nož a my Samozrejme, očakávame od členských štátov určité zosúladenie, pokiaľ ide o tieto základné e, služby. Nemôžeme požadovať identické a jednotné e, Prahy pre e, všetkých, ale treba to zosúladiť. A takisto očakávame od členských štátov, že dokončia tento proces identifikácie a že budú riešiť jednu otázku, ktorá doposiaľ je stále otvorená, a to je proces konzultácií s členskými štátmi v prípade, že tá istá spoločnosť poskytuje služby v viac než jednom členskom štáte. To je typické pre finančné alebo aj energetické e, inštitúcia a podniky. Tieto konzultácie sa konajú totiž veľmi zriedka. Potom je tu e, právna povinnosť konzultácií, ale moc, nedodržiava sa to dôsledne. A my samozrejme predpokladáme aj preskúmanie tých jednotlivých usmernení e, v spolupráci s koordinačnou skupinou. Takže toľko e, k tým podstatným informáciám aby ste mali predstavu o tom, kde sa teraz nachádzame v celkovom tom procese vyhodnotenia. Táto správa je v podstate a, také predjedlo, tak povediac. Teraz je celý rad ďalších otázok, ktoré treba analyzovať. Od toho sa budú odvíjať následné kroky. Teraz napríklad e, sa plánujeme návštevy členských štátov. To je veľmi dôležité, aby sme zistili, ako tá smernica sa uplatňuje priamo v praxi. Je to veľmi zaujímavé aj preto, že v mnohých členských e, štátoch je to e, taký zásadný bod obratu táto smernica, e, ktorá umožňuje príslušným orgánom napríklad zvýšiť aj potrebné finančné zdroje a aj personálne obsadenie v jednom členskom štáte napríklad sa to zvyšilo zo 7 na 28 zamestnancov v príslušnom oddelení. A to aj v súvislosti s tým, že e, na území tohto štátu je veľa e, digitálnych firiem. Takže my e, počítame s týmito návštevami, s rozhovormi so zástupcami spoločnosti v rámci akéhosi trojuholníkového usporiadania celého toho postupu a potom vyhodnotíme všetky tie piliere, smernice a týka sa to operátorov centrálnych služieb, DSP a budeme sa zaoberať e, tým, do akej miery je primerané to súčasné pokrytie a takisto sa budeme zaoberať tým, ako sa vnútroštátne právne predpisy riadia ustanoveniami smernice pokiaľ ide o jednotlivé opatrenia, lebo už teraz máme signály toho, že tie prístupy sa rôznia. Budeme sa zameriavať aj na ďalšie piliere smernice, napríklad eh, schopnosti národných orgánov a eh, tímov, ktoré reagujú na eh, incidenty v oblasti počítačovej bezpečnosti. Podľa smernice každý členský štát má povinnosť, aby taký z, zriadil a budeme sa zaoberať aj efektívnosťou toho, čo máme už na európskej úrovni. To znamená, pokiaľ ide o kooperačnú skupinu, to je platforma na diskusiu medzi jednotlivými členskými štátmi. Budeme sa zameriavať na bezpečnosť eh, sieti 5G. Eh, Takže ako som povedal, ten termín je maj 2021 a v tejto dobe komisia e, dokončí e, svoju analýzu a revíziu, to je v podstate e, ten najneskôrší dátum na dokončenie tohto postupu a určite vás budeme v priebehu roka o celom procese informovať. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán Boratinsky, za vašu prezentáciu. A teraz otváram diskusiu. Máme tu už niekoľko prihlásených a ak chcete ešte niečo povedať, tak sa prosím prihláste. A prko prvý pán Šváb, spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že keby sme sa mohli na obrazovke vrátiť k tomu prehľadu členských štátov, bolo by fajn vidieť, ako smernica ponúka členským štátom vlastne urobiť veľmi malo alebo veľmi veľa. Neviem, či sa to dá naspäť prepnúť na ten slide, pretože veľmi otvorene hovorím, že sme sa snažili od roku 2013 zabojovať o čo najväčšiu integráciu najväčšiu integráciu kritickej infraštruktúry, ktorá je e, podstatná pre zásadné služby. A malá krajina ako Luxembursko, alebo Estonsko, alebo Malta majú o toľko viac tých zásadných služieb než eh, Francúzsko a Nemecko je ťažko uveriteľné, ale keď sa to, alebo Polsko, keď sa to porovná, pán Miller je tiež tu, dobre, to je smiešne, čo tu vidíme v Európskej únii. Videli sme, že tie hrozby sú väčšie, sa zväčšujú a um, máme tu zákon na um, riešenie tých hrozieb a vidíme, že vlastne členské štáty neprijali žiadne následné kroky. Prečo je to tak? Prečo, pretože je to smernica. Členské štáty môžu urobiť, čo chcú. A vidíme, že niektoré štáty urobili viac než iné. Eh, áno, trošku treba porovnať aj veľkosť krajiny, ale zásadná služba by mala byť zásadná všade v Európe, nielen v Estonsku a v Luxembursku a na Malte. No ale odhľadnúť od toho, myslím si, že môžeme v tejto fáze uzavrieť len to tak, že potrebujeme viac kompletnej harmonizácie. Nemôžeme eh, to nechať v takej situácii, že 7 rokov po prijatí tejto smernice Ehm, sú tie zásadné služby ešte stále mŕtve, respektíve sa s nimi rôzne obchádza v Európe, aj keď sme sa všetci zhodli na tom, že je tu riziko. Potrebujeme teda väčšiu harmonizáciu, na budúce, na budúce musíme na európskej úrovni definovať, čo sú to tie zásadné služby. A aj francúzske, nemecké a polské orgány, ak sa im to nepáči, musia e, sa do toho zapojiť. Potrebujeme jednotnejší prístup. Druhá vec, ktorú chcem spomenúť. Hmm to je tam na tom slajde, kde sú závery, tak tu máme záver, že ešte stále potrebujeme štandard, na základe ktorého by E, poskytovateľia mohli preukázať svoju kvalitu vonok. a chyba nám európsky štandard. Čiže moja otázka na pána Boratinského by bola, že kedy môžeme očakávať štandard, ktorý by e, mohol byť teda ISO 2719. Mm, e, Thierry Breton, komisár, veľmi jasne povedal, že aj v kybernetickej bezpečnosti chceme tie európske štandardy, čiže je zjavné, eh, aby bolo európskym operátorom a spotrebiteľom zjavné, čo je teda potrebné a eh, žiaduce. Ďakujem pekne. Ak súhlasíte, tak ešte dáme priestor ďalšej otázke. Pán Ansip. Ďakujem pekne, vážená pani predseda, predsednička. A chcem poďakovať Európskej komisii za eh, prezentáciu. A som si istý, že táto smernica je veľmi dôležitou legislatívou, veľmi dobre načasovanou. Vďaka smernici NIS e, majú členské štáty vlastnú stratégiu bez, cyber, kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tejto e, smernici NIS máme spoločné vnímanie riadenia rizika, ako sa vysporiadať s kritickou infraštruktúrou v sektore dopravy, energetiky, finančných služieb a tak ďalej vo vzťahu teda k tej kybernetickej bezpečnosti. Vytvorili sme sieť a centier a než sa implementovala tá smernica, bola to veľmi veľmi užitočná legislatíva, lebo táto smernica nám umožňuje podstatne lepšie zvládať tie závažné kybernetické útoky. Ale sú tu isté šedé zóny. V tomto návrhu, ktorý pôvodne predložila komisia, e, tam spadal súkromný aj e, verejný sektor. Ale ten verejný sektor tam už teraz nespadá a vieme, že e, v nedávnych rokoch boli eh, veľmi vážne kybernetické útoky najmä na nemocnice. Niektoré nemocnice v členských štátoch sú vo verejnom sektore, mm, niektoré mm, v iných členských štátoch je to v súkromnom sektore. Čiže ako sa vysporiadať s týmito kybernetickými útokmi v kontexte smernice NIS, nemáme, to, nemáme jasnú odpoveď. A súhlasím s Andreasom Švábom, Musíme mať spoločne definované teda tie zásadné služby, a digitálni poskytovateľia služieb, ktorí poskytujú tie kritické služby. Google, Facebook nie sú v súlade s menicou NIS. A moja otázka teda je, či máte nejaké plány, ako rozšíriť rozsah pôsobnosti aby tam bol aj verejný sektor? Máte nejaké plány, ako e, zaobchádza s naozaj veľkými digitálnymi poskytovateľmi služieb, ako je e, Google a Facebook. Ďakujem. Ďakujem, pán Ansip. Nevidím ďalšie otázky, takže poprosím pána Boratinského, aby zodpovedal. Alebo Pani Žeron sa ešte hlási s tretou otázkou. Áno, e, len taká krátka otázočka. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem e, o vysvetlenie k tejto smernici. Bezpečnosť sieti je e, zásadná pre Francúzsko a Európu, ktoré sú zvrchované. Včera sme sa vo Figare dočítali, že európsky veľvyslanec v Južnej Kórei pracoval pre čínsku tajnú službu Uh, Wikileaks nám odhaluje americkú špionáž proti uh, uh, európskym uh, spojencom. Predmetom boli prezident Chirac, Sarkozy aj kancelárka Merkel. Tá agresia teda ide proti európskym spojencom. Predsednička, pred rušuje, aby pani Žeron čítala pomalšie. Čítala som vašu správu 29. oktobra 2019, čo sa týka kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektov, čo si vybrali v sektore digitálnej infraštruktúry. Kladím si otázku, prečo Francúzsko je jedno z mála krajín, ktorá uviedla, že eh, má tento eh, bod výmeny 200 eh, gigabitov. Napríklad v Dánsku je autonómny systém, Francúzsko toto neuviedlo v prípade poskytovateľ DNS. Takže chcela by som vedieť, čo z toho môžeme vyhodiť. OK, merci. Alors, uh... Ďakujem. Pán Boratinsky, nech sa páči. Eh, thank you very much eh, for, for this, uh, contributions. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše vystúpenia a otázky. Najprv, čo sa týka štandardu, je to vlastne reflexia. Zohľadňuje to potrebu eh, trošku štrukturalizovať eh, tieto opatrenia v Európe. Áno, bude to dôležitá otázka v budúcnosti. Smernica NIS má taký neprestriktívny eh, prístup, technologicky neutrálny, čiže firmy majú prijať opatrenia primerané riziku a stavu technológie. Neupresnené sú teda konkrétne technologické štandardy, ktoré sa majú používať. A vidíme, že v praxi firmy, ktoré e, riadia kybernetickú bezpečnosť veľmi vedomým spôsobom, používajú tieto štandardy, najmä e, v rámci série ISO 27000 Vlády tiež tam majú zahrnuté využitie štandardov vo svojich usmerneniach, ale naozaj budeme musieť veľmi pozorne sa zamyslieť nad tým, čo vlastne chceme mať ako európsky štandard, ak to má byť perspektívne. Keď hovorím s firmami, e, často hovoria aj tie, ktoré akoby e, teda mali veľmi seriózne riadenie, povedia, že no, používame štandardy, ale mm, z dôvodu nákladov nie sme oficiálne certifikovaní. E, to je jedna z možností. Takže myslím si, že v podstate je to prostredstvom dohľadu a presadzovania práva, e, na čo sa budeme veľmi pozorne zameriavať. E, budeme sa musieť pozrieť na to, ako firmy zvládajú kybernetickú bezpečnosť. To bude jedna z možných ciest, ako zvýšiť efektívnosť e, týchto opatrení na zvýšenie odolnosti. Stupeň harmonizácie na európskej úrovni mm, to je samozrejme veľmi relevantná otázka. Chceli by sme sa vyhnúť situácii, že firmy v podobnom sektore s e, podobnými výzvami v oblasti e, kybernetickej bezpečnosti budú musieť robiť veľmi odlišné veci. Včera Eh, som mal zaujímavú konverzáciu so zástupcami predajcov týchto riešení kybernetickej bezpečnosti, ako to vidia oni zo svojej strany, ako predajcovia majú, na nich sú kladené veľmi rôzne požiadavky a niekedy to potom vedie k rozhodnutiu, ktoré je príliš ťažkopádne, náročné a vlastne potom sa pre neho ani nerozhodnú. Jedna firma uvedla príklad, že zvažovali poskytovanie týchto riešení zdravotníckému sektoru a v konkrétnej krajine si povedali, že nie, že je to pre nich príliš, príliš náročné. Čiže treba nájsť tú dobrú rovnováhu medzi tým, že na jednej strane bude istá harmonizácia pravidel, zosúladenie pravidel, ale na druhej strane zostane istá voľnosť pre firmy, aby si vybrali to, čo bude najlepšie. Nemôžeme e, byť príliš preskriptívni, pretože potom je tu to riziko, že firmy si to zabezpečia len kvázi papierovo, ale nebudú dosť obozretné, pokiaľ ide o všetky možné rizika. No, v každom prípade sa na to pozrieme aj v kontexte certifikácie, teda v rámci aktu kybernetickej bezpečnosti. Mm, preskúmame certifikáciu produktov, služieb a procesov. Opäť je to oblasť kde sa pozrieme na to, ako to zapadne do budúceho rozvoja rámca vzhľadom na smernicu NIS. A ešte by som chcel zareagovať na otázku podpredsedu ANSIPA. Vy ste poukázali na sektor zdravotníctva, nemocnice. Musím povedať, že áno, toto je oblasť veľkej zraniteľnosti. Keď ideme do členských štátov, tak Ehm, máme taký javiaci sa obraz, najpokročilejšie je sektor financí, potom energetika, doprava a často práve v sektore zdravotníctva máte pocit, že tam len začali s nejakými opatreniami, čiže nemocnice začínajú od nuly a všetci vieme, že tento sektor, sektor naozaj uh, nemá veľa finančných prostriedkov, treba do toho investovať, treba sa na to pozornejšie pozrieť. V rámci kooperačnej skupiny vytvoríme špecifický sektorálny pracovný postup pre zdravotníctvo, kde by teda aj orgány členských štátov, eh, ktoré majú dohľad nad zdravotníckým sektorom, by sa stretli a by sme sa pozreli na to, čo by pomohlo tú situáciu riešiť. Druhá otázka veľkí digitálni hráči a ich platformy. Dnes je to krytie naozaj veľmi také mm, nedostatočné. Keď sa pozrite napríklad na Google, tak Google e, do toho spadá ako DSP, pokiaľ ide o online vyhľadávanie. V niektorých e, krajinách, napríklad e, firmy, ak majú tie e, DNS servery, tak patria do tej e, zásadnej služby. Je to systém teda vychádzajúci zo služieb, prístup vychádzajúci zo služieb. A pred tými 4-5 rokmi ten dohodnutý katalóg E, týchto zásadných poskytovateľov, služ- poskytovateľov zásadných služieb bol obmedzený len na kladové služby a online vyhľadávanie, e, čiže to máme pokryté. A potom treba mať na pamäti ešte to, že DSP, teda digitálny poskytovateľ služieb, nemajú rovnaké zaobchádzanie ako povedzme tradičnejšie firmy. Máme ten tzv. light touch e, prístup, čiže také ex ante opatrenia dohľadu môžu prijať orgány kompetentné. Takže ešte raz vám ďakujem za tieto otázky. Ďakujem pekne. Myslím si, že táto téma sa ešte vráti. Ostane dôležitá samozrejme aj pre náš výbor a budeme to ďalej sledovať. Tým sa dostávame k ďalšiemu bodu programu a to je ďalšia eh, debata s komisiou o implementácii nariadenia týkajúceho sa stavebných produktov. A tu si vypočujeme ehm, hodnotenie zo strany komisie a ďalšie plány. Vítam preto pána Kosigu, ktorý je výkonným generálnym riaditeľom ehm, z DG Grow pre udržateľnú mobilitu. A opäť chcem vyzdvihnúť, že považujeme implementáciu legislatívy za veľmi dôležitú a chceme to samozrejme preskúmať a tiež máte teda vo svojich e, e, dokumentoch schôdzi máte k tomuto podklady. Poprosím teda, aby pána Kosigu, pána Kosigu prezentoval túto hodnotiacu správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička, ďakujem za príležitosť predniesť výsledky našho hodnotenia. Čo sa týka stavebných produktov, nariadenia o stavebných produktoch, najprv k tomu odveciu samotnému. Hlavnou črtou, hlavné črty sú v prvom rade si treba uvedomiť obrovskú veľkosť tohto sektoru. Zamestnáva takmer 3 milióny ľudí v Európe. Čiže to je dosť zásadný trh, okolo 40 miliard eur. Nízka úroveň eh, dovozov, keď sa pozriete na eh, tento trh. Tam máme iba nejakých 20 miliard dovozov. Je tam 82% mikropodnikov, 94 sú malé podniky, 94% sú malé podniky a samozrejme eh, veľká rôznorodosť eh, produktov od cementu cez maltu, okna, dvere, škrydle, kuchynské drezy, protipožiarné alarmy, všetko možné, čo si len viete predstaviť. Takže toľko k tomu sektoru. Čo sa týka nariadenia, má špecifické e, parametre, snaží sa o zabezpečenie správneho fungovania jednotného trhu so stavebnými výrobkami, pochopiteľne, ale zároveň zostáva na úrovni členských štátov e, výlučná kompetencia v stanovovaní stavebných nariadení a e, definovania regulácie v stavebnej oblasti. Takže to je kombinácia. Je možné, že je, je možné tieto stavebné záležitosti regulovať na štátnej úrovni, regionálne, niekedy, niekedy, niekedy dokonca miestnej úrovni. A e, v našom prípade nariadenie o stavebných výrobkoch si kladie za cieľ e, túto reguláciu zjednodušiť do tej miery, aby stavebné výrobky z jednej oblasti mohli byť predávané v inej oblasti, ale e, napríklad nie je možné používať značku CE z tých dôvodov, ktoré som uviedol. Teda legislatíva o stavebných výrobkoch a e, celkovo stavebníctve je právomocou členských štátov. Čiže nový prístup k legislatíve zahrňa, e, a toto sa týka väčšiny legislatívy o jednotnom trhu, um, vo vnútornom trhu. Tu um, ide o kombináciu dvoch faktorov. V prvom rade povaha produktov, čo sú zvyčajne e, produkty e, sprostredkovateľské, alebo teda produkty prostredníctvom ktorých sa vyrába niečo iné. Druhý, druhá druhé špecifikum je, že legislatíva často vzniká na úrovni členských štátov. Teda e, k špecifikám produktov. Samotné výrobky e, by museli e, splňať určité špecifické podmienky, či už stroje, zariadenia alebo materiály. Museli by splňať mieru harmonizácie, istú mieru harmonizácie, pričom v tejto harmonizácii je otázka, ako merať kvalitu alebo výkonnosť týchto produktov e, vzhľadom k určitému spoločnému referenčnému bodu, napríklad e, um, ich schopnosť izolovať hluk, odolávať ohňu a tak podobne. Čiže na základe tohto by bolo možné udelovať C značku produktom, ale špecifikom je, že e, značka CE sa v tomto kontexte zameriava na parametre a nie na súlad produktu, na parametre ale toto nie je špecifikum CPR, harmonizované tendre, ktoré v rámci tejto, tohto rámca sa vytvárajú, tak namiesto toho, aby um, hovorili o tom, že predpokladám, že produkt uh, je v súlade a uh, s dobrovoľnými štandardmi, tu uh, tieto harmonizované štandardy sú povinné, čiže treba hodnotiť para- výkonnostné parametre týchto výrobkov. My sme sa rozhodli rozbehnúť proces hodnotenia, pretože sme si boli vedomí istých problémov v tejto oblasti. Nariadenie o stavebných výrobkoch bolo schválené v roku 2011, vtedy nahradilo smernicu o stavebných výrobkoch so všetkými problémami, ktoré smernice vzhľadom k ich implementácii v Európskej únii so sebou nesú. Teda po schválení v roku 2011 došlo k plnému plnej implementácii e, v roku 2013 a už v, roku, v júli 2016 bola vydaná správa o implementácii tohto nariadenia, ktorá mm, odhalila, že je priestor na zlepšovanie implementácie. Osobitne hovorila o tom, že, je, e, že by bolo vhodné v spolupráci s členskými štátmi a inými aktérmi, ako sú napríklad certifikačné e, orgány, cen alebo EUTA, riešiť problémy, ktoré súvisia s právnou stránkou, teda je potrebné skúmať e, nápravu alebo možnosti nápravy. A po konzultačnom procese, v ktorom, v ktorom boli zahrnuté názory zainteresovaných, pričom e, zainteresovaní boli e, pochádzali z členských štátov, z priemyslu, štandardizačných orgánov. Ehm, už v novembri 2016 balík o energetickej únii konštatoval, že tento proces by mohol viesť k revízii nariadenia o stavebných výrobkoch. A treba spomenúť tiež to, že výbor, samotný výbor IMCO tu absolvoval v januári 2017 balík vypočutí, ak by som mohol zhrnúť výbory z tohto, pardon, výstupy z tohto vypočutia, tak mal som pocit, že je tu zhoda na tom, že vnútorný trh e, e, so stavebnými výrobkami nefunguje celkom dobre. Tiež e, bola zhoda na tom, či to ešte stále je 11. cieľ a ak to je tento cieľ, tak potom ako zabezpečiť, aby fungoval tento trh správne. Komisia odvtedy pracuje práve na tomto. Um, hodnotenie a posudzovanie vplyvov, ktoré mali pôvodne prebehnúť e, spoločne v roku 2017, e, boli oddelené a nie len kvôli tomu, že sme nechceli pracovať na oboch zároveň, ale uvedomili sme si, že CTR je veľmi komplikovaná oblasť a teda nariadenie o stavebných výrobkoch je veľmi komplikovaná oblasť a že je tam príliš veľa komplikovaných e, vecí, ktoré si zasluhujú podrobnejšie skúmanie z hľadiska budúcich možností a alternatív vývoja. Teda my sme využili rôzne zdroje. V roku 2017 sa rozbehla externá štúdia, ale aj analýza existujúcich výstupov štúdií a analýz komisie z minulosti a um, my sme rozbehli tiež niekoľko konzultácií, prebehli pohovory, online prieskum a prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 700 firiem, verejné konzultácie, kde sme mali viac ako 600, 600 e, odpovedí od respondentov a tiež sme zorganizovali 5 e, tematických stretnutí technickej povahy v priebehu roku 2016-2017, kde boli zúčastnení zástupcovia štátov, podnikov, technických orgánov a testovacích laboratórií. Teda tento veľmi široký prístup k posudzovaniu sa pretavil do dvoch referenčných e, dokumentov, správou EOT a e, hodnotenie CPR, teda nariadenia, pričom cieľom bolo pokryť e, všetky ostatné témy a oba tieto dokumenty spolu poskytujú komplexný obraz. Hlavné zistenia sú také, že existujú systém, systémové výzvy, ktoré, na ktoré sme zatiaľ nenašli riešenie a pravú. Ak by som ich mohol kategorizovať, tak eh, prvá sa týka, prvý problém sa týka nedostatočnej kvality harmonizovaných štandardov, pričom tie sú práve tým, že sú povinné, kľúčovou súčasťou tohto, tohto systému a toto potom bráni v tom, aby čo, tento systém vyhovoval potrebám členských štátov a odvetví. Druhé hlavné zistenie bolo v tom, že dohľad nad trhom je neúčinný a e, nerovnaký alebo nekonzistentný. To je vec, ktorá je veľmi špecifická pre CPR, ale týka sa to um, aj iných oblastí. A Ďalšia vec je, že e, opatrenia na zjednodušenie, ktoré sme pri schvalovaní CPR očakávali, že budú fungovať, tak e, nefungovali tak, ako by sme si to predstavovali. A relatívny úspech e, tej alternatívnej cesty k harmonizácii štandardov prostredníctvom Európskej organizácie pre technickú pomoc EOTA odhalil nedostatky v samotnom štandardizovanom procese, e, pardon, procese štandardizácie a preto E, išlo skôr alternatívu, e, ktorá podporovala inovácie. Čiže sú tu určité štruktúrne problémy, ktoré boli identifikované, ale druhá časť toho posudzovania e, dospela k tomu, že ak by sme pristúpili k revízii, museli by sme, aspekt, museli by sme zvažovať nové aspekty, ktoré vtedy sa neriešili, napríklad ekológia alebo udržateľnosť a príspevok k obehovému hospodárstvu bezpečnosť určitých e, stavebných e, výrobkov, napríklad z kategórie, e, z kategórie um, výstavby samotná. No, Urob si sám výstavy v úvodzovkách. No a úvodná, tá prvá reakcia zainteresovaných skôr viedla k tomu, že podporovali nulovú zmenu a vy ste si to iste všimli, alebo teda výbor IMCO to e, konštatoval v roku 2017. A ja k tomu môžem povedať len jednu takú súkromnú poznámku. Tento nulový prístup, prístup nulovej zmeny vychádzal z toho, že v tom čase um, veľa ľudí sa domnievalo, že tie, tá náprava, ktorú sme navrhovali, bola príliš intruzívna, príliš komplikovaná a e, ľudia sa tiež domnievali, že CPR funguje dobrá. A niekedy tento dojem e, vyplýval z toho, že CPR sa uplatňuje v rôznych členských štátoch rôzne, čo stále ešte nie je v súlade s tým, eh, čo diktuje eh, legislatíva. No a nedostatky tohto systému harmonizácie, tie boli odhalené viditeľnejšie a momentálne existuje výzva na ich riešenia my sme tiež e, absolvovali určité úvodné rozhovory s členskými štátmi za fínskeho predsedníctva. A e, ukazuje sa na základe nich, že členské štáty e, sú si čoraz viac vedomé tých komplikácií a nebudú úplne proti revízii nariadenia, pokiaľ by sa nejaká na horizonte objavila. Napriek tomu, že Mm, zhoda na tom, čo by táto revízia mala riešiť, e, zatiaľ nie je. Ehm, minulý november e, rada vydala alebo schválila e, závery, v ktorých podporuje doplnenie aspektov napríklad obeho hospodárstva do tohto nariadenia alebo do jeho oblasti pôsobnosti. Takže, ak by som chcel uzavrieť toto hodnotenie jednou vetou. Povedal by som, že v dôsledku legitímnych regulačných potrieb súčasné regulačné potreby členských štátov NSV nenaplňa a je potrebné zvážiť eh, revíziu prepracovania tohto nariadenia o stavebných výrobkoch. Ja som e, spomenul tie diskusie s členskými štátmi, ktoré sa rozbehli a tiež e, chceme zabezpečiť, aby ten súčasný systém fungoval lepšie. Čiže otázka je, ako lepšie manažovať existujúce aký. A cieľom je e, odomknúť harmonizáciu stavebných výrobkov vrátane hypotézy nulovej revízie. A táto táto perspektíva jasných kritérií a schválenia harmonizovaných technických špecifikácií je teraz na stole. Tento prístup bol iniciovaný najprv, keď členské štáty konzultovali odvetvie na svojej úrovni a neskôr vo fáze validácie sa budú prizývať a zainteresovaní aj do širšieho posudzovania. A teraz, keď budeme riešiť ďalšie kroky, bez toho, aby sme predbiehali rozhodnutie kolegia, Avšak so zvážením zložitosti a hĺbky problémov, ktoré sa snažíme riešiť, domnievame sa, že e, adekvátne riešenie vo forme nového legislatívneho návrhu by mohlo predstavovať zdržanie a možno by ani e, sa nestretlo so súhlasom spolu zákonodárcov. Čiže chceme v prvom rade diskutovať so všetkými zainteresovanými a predtým, než niečo urobíme a od začiatku zvažujeme všetky možnosti. Ja si pamätám stretnutie, ktoré bolo e, zorganizované touto snemovňou. Bolo pomerne krátke a hovorilo sa o tom, že sa nevylučuje nič vrátane zrušenia NSV a mm, na nariadenie sa zniesla e, zneslo, zneslo množstvo kritiky a teda otvorené zostali aj dvere toho, že to nariadenie bude zrušené. Čiže môžeme si vybrať rôzne cesty, môžeme zlepšovať e, na základe modelu e, kvalitnejšej legislatívy aj e, možnosť lepšej harmonizácie tých technických štandardov. Ale jedna vec je jasná. My budeme musieť konzultovať túto vec s členskými štátmi, so zainteresovanými s vami, pochopiteľne, ale treba pripomenúť, že je to pomerne komplikovaná legislatíva, je to súčasť vnútorného trhu a teraz neviem koľko presne rokov, ale je to nariadenie o stavebných výrobkoch je veľmi špecifické nariadenie z tohto pohľadu. Takže teraz sa vlastne deje to, že prebieha hodnotenie, rozbehli sme novú mm, podpornú štúdiu v júli minulého roku. Bude k dispozícii o 12 mesiacov, teda v tomto prípade v júli tohto roku. A budeme sa snažiť e, posúdiť budúce alternatívy v prípade, že sa rozhodneme pristúpiť k revízii NSV, to je samozrejme na politickom rozhodnutí. Ale potom súčasťou by mal, mal byť nový prieskum podnikov a v rámci konzultačného procesu s zainteresovanými aj s členskými štátmi budeme chcieť eh, um, riešiť problémy, ktoré boli identifikované tak, aby to bolo nákladovo efektívne. Tie pozície sú veľmi rôznorodé. Tieto prípravné práce E, nie sú strateným časom a domnievame sa, že tým budeme schopní prelomiť e, mm, prelomiť e, ten, tú situáciu tak ako je teraz. Dobre, to je z mojej strany všetko na úvod. Ja sa teším na diskusiu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, pán Kozimu. Môžem vám povedať, že máme veľký záujem o túto problematiku, mám tu veľký mám to dlhý zoznam rečníkov, aj my sme sa rozhodli eh, k NSV vypracovať správu o implementácii, takže o tom budeme hovoriť, ale ak eh, vám to nebude vadiť, by som rečníkom dala eh, slovo v takom poradí, v akom po- on požiadali, takže ako prvá, dost- ako prvá dostane slovo pani Baso, potom pán Šváb. Pani Baso. Grácie. Ďakujem. Vieme, že v Európe sú e, miery emisí formaldehydu, sú regulované práve CPR EU a tie miery sú dve e 1 aj 2. A v roku 2018 e, Nemecko zaviedlo de facto e, technickú bariéru a jednostranne pozmenilo meranie týchto emisí a zaviedlo reštriktívnejšie hodnoty 0,5 a 1A podstate neexistuje referenčný e, test a de facto je to reštriktívna hodnota, ktorá obmedzuje prístup výrodkov na nemecký trh. Sú zasa na druhej strane e, členské štáty, ktoré nerešpektujú e, tieto stanovené limity a vytvára sa situácia, kedy sa obmedzuje e, voľný pohyb výrobkov na vnútornom trhu. Čo budeme robiť proti tejto jednostrannej iniciatíve Nemecka, e, ktorú by mohli nasledovať aj iné členské štáty, e, v dôsledku čoho by sa vnútorný trh ďalej fragmentoval? Ďakujem. Thank you. We'll... Ďakujem. A ešte druhá a tretia otázka, pán Šváb. Ale dám slovo kolegovi. Ja som veľmi rád, že sa môžem vyjadriť, hoci eh, kolegyňa Baso povedala niečo, čo ma až toľko nepotešilo. Nech už eh, tie jej argumenty sú akékoľvek, tak eh, ja samozrejme som za väčšiu harmonizáciu v tomto sektore. Mm, to znamená tá, toto nariadenie ponecháva členským štátom určitú, určitý priestor na manevrovanie, pokiaľ ide o verejnú kontrolu, štátnu kontrolu stavebných výrobkov a napríklad v súlade s protipožiarnými právnymi predpismi. A to veľmi e, často súvisí aj s hospodárskou legislatívou v jednotlivých členských štátoch a myslím, že ak sa postupuje tak, že si tieto dve časti legislatívy neprotirečia, tak môžeme takto e, sa týmto smerom uberať. A Catherine Style e, navrhla legislatívu, ktorá bola prelomová v tomto e, zmysle a nebudem tu na využívať príklad napríklad dreva, tak ako kolegyňa Baso, ale Uvediem napríklad kameň, to sa používa v celej Európe, nejde len o Nemecko alebo Taliansko a komisia sa v tomto smysle jasne vyjadrila. Členské štáty sa dohadovali rôznych špecifík, ale e, v podstate ide o to, aby sme vytvorili harmonizovanejší e, systém, Pochopiteľne máme právne predpisy na boj proti požiarnému nebezpečenstvu a podobne, ale ide o to, aby sme zabezpečili to, že výrobcovia z Milána alebo z Nemecka môžu predávať svoje výrobky v celej Európe e, tým istým spôsobom. To je ten cieľ, ktorý musíme dosiahnuť. Dobre, ďakujem. A teraz tretiu otázku. Ďakujem veľmi pekne. Toto je nepochybne veľmi zložitá otázka a my oceňujeme to, ako komisia hodnotí e, smelnicu o e, stavebných výrobkoch, ale mám tu celý rad pripomienok. Komisia navrhuje e, to, že by sa ustúpilo od toho označovania CE Samozrejme, že tento systém by sa dal zlepšiť, ale úplne od neho odstúpiť, to sa mi zdá byť e, nadmerné. Takže toto je tá moja prvá otázka. A podľa správy komisie sa e, e, nekladie dosť EOTA sa neuplatňuje na plastové produkty, ale Ide tu teda o to, e, že e, to pokrytie e, sa nevzťahuje ešte aj na iné produkty. Takže to preskúmanie EATS 2016 nám ukázalo, že v podstate sa nepostupuje správnym spôsobom a že tie štandardizačné procesy v podstate môžu byť prínosné a napokon E, komisia hovorí, e, že OTS je pre niektoré e, firmy príliš nákladné, ale myslím, že tu vychádzajú z nesprávnych predpokladov. To ETS to je dobrovoľné a ETA je dobrovoľné a e, e, Dostali sme e, takisto informácie, otvorené listy od priemyselných organizácií e, a tam sa poukazuje na to, že e, ten navrhovaný postup, postup by skôr nav- zvýšil náklady pre priemysel. Takže otázka je, či ste dostatočne konzultovali zástupcov priemyslu, najmä vzhľadom na to, že tie opatrenia, ktoré navrhujete, sú veľmi radikálne. Takže dúfam, že v tej nadchádzajúcej práci sa toto všetko odrazí. Ďakujem. Pán Kozigu, mohli by ste odpovedať na tieto prvé tri otázky a potom položíme ďalšie? Takže pokiaľ ide o tú prvú otázku, tým sa vlastne vraciame k tomu, čo som hovoril o rozmanitosti, e, pokiaľ ide o implementáciu v jednotlivých členských štátoch. Niektoré e, Členské štáty uplatňujú len CPR a ustupujú od svojich národných systémov. Niektoré používajú CPR ako doplnok k svojej vnútroštátnej legislatíve. Niektoré to uplatňujú kompletne, niektoré len čiastočne. Takže to vlastne vytvára tú rozmanitosť, ktorá je niekedy veľmi dobrá eh, z hľadiska legislatívy, ale je tu aj e, jeden problém, ktorý sa riešil aj na súde. To sú tie ďalšie požiadavky na harmonizované normy, štandardy. Ja nie som e, veľký diplomat, takže poviem e, to takto. Tieto ďalšie požiadavky v podstate súvisia často s protekcionizmom v určitých prípadoch a v iných prípadoch pramenia z toho, že harmonizované normy predstavujú plné zábezpeky, pokiaľ ide o bezpečnosť, ktorú chceme zaistiť. Právne vzaté sa medzi týmito dvoma nerozlišuje. Ďalšie požiadavky na harmonizované normy e, sú v rozpore s európskou legislatívou, ale ak máte nejakú zodpovednosť, e, tak musíte rozlišovať medzi tými dodatočnými požiadavkami, ktoré sa týkajú bezpečnosti občanov a ďalšími požiadavkami ktoré vyplývajú z iných e, záujmov. ale samozrejme treba si uvedomiť, ktoré z tých požiadaviek e, doplňajú bezpečnostné štandardy pre občanov. A to je jedna z tých otázok, ktorú chceme vyriešiť. A to je jasné aj z, zo súdnych rozhodnutí, ktoré uh, ukázali, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch, eh, tých, ktorých sa to týkalo. Ja sa nebudem teda k týmto konkrétnym príkladom vyjadrovať, ale na toto sa systematicky zameriavame, eh, keď posudzujeme konkrétne prípady a okrem toho eh, treba povedať, že sú ďalšie dôvody, prečo e, sa zaoberáme revíziou CPR. A k otázke e, pána Švába, e, ktorá sa týka harmonizácie, ja som sa už zmienil o protekcionizmu. Samozrejme, proti tomu treba bojovať, ale jeden z, zo spôsobov, ako pozmeniť CPR tak, aby fungovala lepšie, E, to je to, o čom by som chcel ďalej hovoriť. Hovorili ste o Catherine Styler a o jej návrhu. Hovorili sme o kompetenciách, e, a o e, dobrovoľných iniciatívach na výmenu informácií, pokiaľ ide o CPR. Uvediem príklad. V Nemecku máme legislatívu, ktorá sa týka horlavosti alebo používania nehorľavých e, výrobkov v stavebníctve. A napríklad e, e, toto a požiadavky na použitie takýchto materiálov sú podmienené napríklad aj výškou, do ktorej sú hasiči požiarníci schopní dostať sa pomocou svojej techniky pri hasení a podobne. Takže toto sú také doplnkové e, prvky, o ktorých by sa mohlo ďalej diskutovať a mm, aj, to, aj v rámci harmonizácie. Pochopiteľne my sa snažíme o výmenu osvedčených postupov a praktík, ale sú konkrétne situácie, ktoré vždy budú vyžadovať nejaké špecifické riešenia. Napríklad tepelná izolácia sa používa najmä vo Fínsku. Na Sicílii pravdepodobne nebude tak aktuálna táto otázka alebo napríklad požiadavky na odolnosť proti seizmickým e, aktivitám, zemetraseniu. To je niečo, čo sa viac uplatňuje v určitej časti EÚ a menej v iných častiach. Takže na to treba prihliadať. A pokiaľ ide o EOTA a tie pravidlá, vieme, že e, e, sa masívne investovalo do tejto oblasti ale zatiaľ sa ešte neurobili žiadne konkrétne alebo definitívne uzávery, ešte je všetko otvorené. Na druhej strane predsa len niekoľko pripomienok. Je z právneho hľadiska pravda, že EOTA e, to nie je povedzme e, mm, zamerané priamo na inováciu, hoci EOTA zdôrazňuje, že ide aj o inováciu. A keď sa pozrieme na dokumenty, ktoré boli zverejnené, EOTA 91% stále vychádza z smernice o stavebných výrobkoch, takže v zásade z legislatívy, ktorá vyšla ešte pred nariadením o stavebných výrobkoch, to znamená z obdobia 2011 až 2013. Takže Je pravda, že to poskytuje rýchlejšie riešenia, ale ako som už povedal, e, neuzatvárame sa žiadnym možnostiam, treba takisto e, zobrať do úvahy ďalšie veci. Napríklad, e, keď sa pozrieme na celé spektrum štandardizácie, máme viac než 6 tisíc certifikátov e TA v porovnaní e, s miliónmi certifikátov e, e, v rámci štandardizácie. Takže treba si takisto uvedomiť tento rozdiel tých niekoľkých tisíc a miliónov. Nemali by sme teda príliš ani nafúkovať význam tejto otázky, keď sa pozráme na celý systém sú tam určité problémy, ktoré treba riešiť tým alebo oným spôsobom, ale e, myslím si, že e, ten základný pomer by sa mal zachovať. Teraz máme ďalšie tri otázky. Pán Kalskin, prosím. No, ďakujem pani predsednička, ďakujem za túto e, veľmi podrobnú prezentáciu. Treba sa určite treba vyjadriť potešenie z toho, že to e, nariadenie prinieslo nové, prinieslo nové obchodné možnosti a príležitosti, možnosť výberu. Ja sa pripájam k Martinovi Lokegardovi, e, pokiaľ ide o jeho znepokojenie systému normalizácie E, teda e, aj e, firmy majú isté obavy z toho, čo ste spomenuli v tom hodnotení, taká výkonná správa aj z nášho výboru. Možno bude príležitosť upresniť v tieto body v, tom, v tej hodnotiacej správe. Takže ako povedal kolega Lockegaard, a ja mám ešte otázku z trošku iného pohľadu, to je v tých oznámeniach e, komisie o ekologickom dohovore, pretože vy ste to tiež spomínali v tej vašej prezentácii, no, v tej revízii integrácie, respektíve teda tej cirkulárnej ekonomiky. Mohli by ste trošku povedať o tom, aké tam budú informácie o ekologických kritériách, e, napríklad o možnosti recyklovania, či tam bude viac povinností, tu nie sme vo výbore pre životné prostredie, ale tomu nás to zaujíma a v každom prípade vidíme, že stavebné produkty sa vyrábajú z prírodných zdrojov, zo surovín a ak vidíme postupne vznikajúce mm, napätie e, v týchto, e, ktoré vzniká teda pri surovinách, e, piesok a tak ďalej, kamene, E, stále viac sa občania zaujímajú, či teda sa využívajú nejaké súrovny a tak ďalej. A keď vidíme všetky tieto e, stavby, ktoré sa momentálne budujú alebo rekonštruujú, e, kladieme si otázku, kam to všetko ide? Kde, kde sa ocitáme? Zohľadní to táto revízia? uh, Ďakujem pani Grapini, ďakujem pani predsednička. Ja budem vychádzať z vašej prezentácie, ktorá je veľmi podrobná a na začiatku ste uviedli e, konkrétne čísla a z toho vyplýva, že e, táto oblasť e, je veľmi dôležitá pre jednotný trh, pre pracovné miesta, malé a stredné podniky a celkové hospodárstvo. Povedali ste, že v roku 2017 bolo vypočutie. Ja som bola vtedy tiež poslankyňou parlamentu a tá zmena podľa mňa nebola dobrý nápad. Sme o tom diskutovali so zainteresovanými stranami. E, tam boli zahrnutí aj spotrebitelia a nášmu výboru samozrejme ide o to, ako funguje jednotný trh z hľadiska Um, spravodlivej konkurencie, ale takisto aj z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov a občanov. A vo vašich štúdiách hovoríte len o zainteresovaných stranách. Mám teda otázku, či ste mali aj rozhovory uh, aj so spotrebiteľmi, alebo či sa rozprávate len uh, so spoločnosťami, uh, ktoré mm, nechcú zmenu, ale už v roku 2017 e, bolo jasné, že hm, ešte niečo treba zmeniť, že nie všetko funguje dobre v rámci CPR. Dnes už máme 2020 a ešte tie zmeny, ktoré sú potrebné, nenastali. My potrebujeme pozmeniť bezpečnostné štandardy. Bez ohľadu na to, kde tí ľudia žijú, sú stále občanmi Európskej únie. Ja chcem, aby aj ľudia v mojej krajine mali domy, ktoré sú napríklad odolné proti zemetraseniu ide o to, aby sa nepoužívali také výrobky, e, ktoré spôsobujú napríklad ochorenie na rakovinu a podobne. Takže otázka je, či komisia skutočne chce toto nariadenie pozmeniť. Povedali ste, že v júli e, tohto roka budú k dispozícii výsledky výročnej štúdie. Chcem takisto vedieť, či diskutujete aj so spotrebiteľmi, o týchto otázkach, pretože aj ich sa tieto výrobky týkajú. Ďakujem. Ehm, ďakujem, pán Markes. Ehm, ďakujem, pani predsednička, ďakujem Európskej komisii za to, no, s čím nás oboznámila. Ja chcem povedať toto. Samozrejme, toto nariadenie je dôležité a už bolo dôležité aj v minulosti z hľadiska budovania jednotného trhu a takisto aj z hľadiska bezpečnosti občanov a takisto aj teraz je ešte viac eh, dôležité a práve preto je na mieste revízia aj tu s prihliadnutím na tie ciele a ambície, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. To je pochopiteľne niečo, čo je veľmi mm, dôležité pre komisiu, parlament a európske inštitúcie vo všeobecnosti. Ja si myslím, že toto nariadenie môže byť dobrým nástrojom na to, aby sme naplňovali, naplňali ciele v oblasti životného prostredia. Ale e, nariadenie je dobré len do tej miery, do akej sa skutočne uplatňuje. V opačnom prípade to nemá žiadny vplyv na skutočnosť, takže je to dobré nariadenie, ak je to jednoduché nariadenie. A mňa tu trocha znepokojuje taká malá veta, krátka veta, e, na ktorú poukázala komisia, že nebolo možné zjednodušiť ten text e, to tak, e, ako si komisia kladla za cieľ. A ja sa chcem spýtať, prečo to nebolo možné, pretože e, nariadenie, ktoré ovplyvňuje toľko malých a stredných podnikov, ak nebude jednoduché, tak nebude mať žiadučie dôsledky. Ak nebude jednoduché, napríklad aj z hľadiska technických hodnotení, E, bude to potom pre malé a stredné podniky veľmi nákladné finančne a najmä aj z hľadiska administratívnej záťaže to bude e, nevhodné a nebude to mať žiaduce výsledky. A to znamená, veci, ktoré nemajú praktické dôsledky, nepotrebujeme, pretože v zásade nič nemenia, nikoho nechránia. Takže chcem sa spýtať, prečo nebolo možné zjednodušiť E, to, toto nariadenie. A v každom prípade vám chcem poďakovať e, za to, čo ste nám povedali, aj za usilovnú prácu. Ďakujem. Pán Kozidu, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o harmonizáciu, niekoľko spresnení, myslím, že e, sa tu žiada. Máme jeden prípad, ktorý pozmenil situáciu, to je prípad Eliot, e, súdny dvor, e, tam v tomto prípade rozhodoval a rozhodol v prípade, že normy sú viac menej súčasťou práva a právnych predpisov, keď máme teda takéto štandardy od e, harmonizačných organizácií, a normalizačných organizácií, musíme si to skontrolovať, kým sa to zverejní v úradnom vestníku. A ešte niekoľko číselných údajov. Musím ich uviezť, lebo sa treba vyjadrovať jednoznačne z 218 eh, eh, noriem a eh, zmien doplnení pre tieto výrobky. Len 76 bolo vhodných na zverejnenie, 142 bolo odmietnutých komisiou, pretože neboli v súlade s nariadením a e, aký EU. Boli tam nedostatky, ktoré by narušali e, platné e, pravidlá a nariadenie 1225 z roku 2012 o na, legislatíve o horizontálnej štandardizácii 74 z tých 76, ktoré boli e, zodpovedajú CPR, to znamená že e, zo 442 na, na noriem len 12 e, v podstate vychádza z CPR a ne, z nariadenie a ne, vychádzajú z, zo smernice. Takže všetky tie existujúce normy plus tých nových 12 pokrývajú e, všetky tých sedem požiadaviek na e, stavebné výrobky a to som, o tom som hovoril, keď som odpovedal na otázku pána Švába. Súdny dvor e, povedal, že e, tie ďalšie požiadavky na harmonizované stavebné výrobky by sa mali doplniť. To znamená, tých sedem základných požiadaviek by malo byť pokrytých tými základnými charakteristikami ale zatiaľ to tak nie je. Takže to je ten prvý problém. A ten druhý problém, to je tá dĺžka, zlhavosť celého procesu. E, harmonizované e, normy samozrejme vyžadujú čas, aby sa vypracovali. A hovoril som už o prípade James Elliot, kde sa, e, kde sa hovorilo o týchto harmonizovaných normách ako súčasti európskej legislatívy, dokonca aj v prípade, že ich vytvárajú súkromné organizácie. Takže e, tu má e, komisia zodpovednosť e, v tomto celom procese pri iniciovaní a harmonizovaní týchto noriem. To znamená, keď ich dostaneme od harmonizačných orgánov, musíme posúdiť, či sú vhodné, či zodpovedajú legislatíve ešte, kým ich zverejníme. A komisia takisto vyžaduje ďalšie povinnosti na konzultácie a posudzovanie. E, keď sa pozriete na tieto čísla, tak nemôžete povedať, že by tá súčasná situácia bola uspokojujúca. A pokiaľ ide o zelenú dohodu a to, ako vlastne k tomu pristupujeme, samozrejme tu používame technický jazyk, e, aj pokiaľ ide o udržateľnosť e, týchto výrobkov. A my sme takisto podnikli niekoľko iniciatív v tomto smere. Ja sa zmením len o jednej. To je e, protokol o odpade z e, demoličných prác. Išlo e, o to, aby sme ešte lepšie pokryli odpad z demolície budov, a pretože v podstate to, ako to bolo upravené predtým, nepokrývalo dostatočne otázku e, súrovín. Takže toto je len súčasť e, toho, čo môžeme urobiť e, v rámci um, riešenia tej celkovej ekologickej stránky. Napríklad energetická efektívnosť budov nie je pokrytá týmto nariadením. Takže Celé to zastávané životné prostredie treba posudzovať globálne a nariadenie o stavebných výrobkoch vlastne rieši len určitú časť e, celej problematiky aj z hľadiska zelenej dohody. Um- Spotrebitelia, nuž, v prvom rade by sme nemali zabúdať na to, že nariadenie sa týka e, vlastne kvázi polotovarov a keby sme sa zaberali revíziou, tak by sme sa museli pozrieť aj na tie e, produkty, e, tak povediať svojpomocného uh, majstrovania. A samozrejme, chceme pracovať rýchlo, ale potrebujeme sa niekam dopracovať, teda nechceme plitvať časom. Máme tu niekoľko komplexných tém, čo sa týka bezpečnosti spotrebiteľov. Nariadenie môže tie veci riešiť len pokiaľ spadajú do jeho pôsobnosti. A to závisí od národnej legislatívy, to je čiste v kompetencii členských štátov. Mm, tam je subsidiarita. My na európskej úrovni nemáme e, kompetencie, ktoré by upravovali to, ako sa majú budovy stavať alebo demovať. To nie je súčasťou ani nariadenia o mm, stavebných produktoch, ani to nie sú časťou našich kompetencií. Takže toľko k týmto otázkam. Ďakujem pekne, pán Kosiku. Ešte niečo? Prepašte, jednu vec som zabudol. Zjednodušenie. Prečo teda to zjednodušenie nefungovalo? Ak si spomíname na pôvodný návrh komisie, pôvodný návrh nariadenia, tam boli o mnoho ambicioznejšie návrhy na zjednodušenie, ale v spolurozhodovacom konaní, keď sa prijalo CPR, tak eh, tam neostali zachované. Samozrejme, boli na to aj dobré, aj horšie dôvody. Eh, Spolu zákonodarcovia samozrejme mali len dobré dôvody, ale jedným, bol, jedným dobrým dôvodom bolo, že nechcete znižiť úroveň bezpečnosti, aj keď produkt sa vyrába v malom alebo strednom podniku. A potom tam boli dôvody, o ktorých by sa dalo trošku viac diskutovať, ale v konečnom dôsledku to, čo v tej legislatíve máme dnes, nie je až také praktické, čiže nedá sa to považovať za skutočné zjednodušenie. Ďakujem pekne, pán Kosigu, za vaše odpovede. Myslím si, že tým môžeme túto rozpravu uzatvoriť, aj tento bod na programe. Ďakujem veľmi pekne. Pravdepodobne ste počuli, že výbor má veľký záujem o túto tému. Budeme na tom ďalej pracovať. Je to veľká legislatíva, veľmi dôležitá a týka sa mnohých ďalších legislatívnych aktov. Takže vám veľmi pekne ďakujem kolegovia. Týmto sa končí predpoludnejšia časť našej schôdze, trošku skôr, než sme to očakávali. Stretneme sa tu opäť 14.30. Máme tam, ako vidíte podľa programu, vypočutie o zodpovednosti za produkt, ochrana spotrebiteľov na digitálnom jednotnom trhu a dúfam, že sa tu opäť všetci uvidíme o 14.30. Prajem vám dobrú chuť.